Chcela by som vám oznámiť, že dnes máme krátku schôzu koordinátorov, nemáme, pardon, schôzu koordinátorov, pretože nie je potrebná a tým pádom 5 a 10 vypadávajú z programu. Ráno by som ešte rada e, riešila body 6 a 7, pretože pán Lokegard nebude prítomný po obede. A je naozaj v našom záujme, aby sme to dnes ráno všetko svižne prebrali. Zápisnica eh, z 28. mája je vo vašich podkladoch. Ak máte nejaké namietky, tak eh, eh, ich prosím vzneste, pred koncom schôdze. Chorvačtina, estončina, malština, švédština, tie dnes nie sú k dispozícii, všetko ostatné bude pokryté. Ešte ďalšie správy, ktoré sa týkajú jednotlivých legislatívnych postupov v ktorých sme teraz e, zaangažovaní, tak povediať. Ide najskôr o ukončenie trialógu, pokiaľ ide o Erasmus+. Už nie Erasmus for all, ale Erasmus+. To prvé bolo nesprávne, to druhé je správne. Už na ostatnej schôdzi sme sa o tom e, bavili a 17. júna mali sme posledný trilóg a teraz definitívna verzia textu je postúpená koordinátorom a tieňovým spravodajcom. Lingvisticky ju spracovávajú 16. 17. septembra, potom na zasadnutí výboru budeme v rámci prvého čítania túto vec schvalovať. Vychádzam z toho, že to úspešne završí rokovací tým. Potom pravdepodobne na prvom oktobrovom stretnutí, 1. oktobrovej schôdzi budeme príjmať celý text už teraz môžem povedať, že problémom je, že komisia samozrejme tie rozpočtové návrhy, o ktorých dnes budeme diskutovať, tie bude prezentovať e, vo svetle vlastného návrhu Erasmus e, for All, čiže oni vôbec e, nezvažujú, neberú do úvahy to, čo sme my v rámci trialógu pripravovali, pretože to ešte nie je definitívny text, preto my musíme prinútiť komisiu k tomu, aby pristúpila k nejakým zmenám, pretože nejde o to, a to už hovorím v tejto chvíli, aby sme v návrhu komisie neboli schopní nájsť žiadnu kapitolu, ktorá by pokrývala mládež, tak ako to bolo dohodnuté v trialógu. Tým pádom e, dnes nás ešte čaká sporné stretnutie. E, ďalšia vec sa týka Creative Europe. 25. júna sa uskutočnil posledný trialóg e, s dobrým pokrokom. Dnes na konci schôdze ešte s tieňovými spravodajcami budeme mať krátku diskusiu za zatvorenými dverami tak aby sme vyriešili ten posledný zostávajúci bod a potom rade a komisii to oznámime, tak aby sme potom eh, mohli v septembri pokračovať eh, bezodkladne. Europe for Citizens je ďalší program. Eh, viete, že v rámci tohto postupu je to len postup schvalovania respektíve súhlasu, pardon, súhlasu, a preto, sme, preto musíme počkať a dozvedieť sa, koľko vôbec peniazí je na to vyčlenených. Viete, že 23% menej je to a to už je naozaj bomba v tomto programe Citizenship, ale bohužiaľ nič nemôžeme zmeniť a v rámci postupu súhlasu to musíme prehltnúť a niekedy v septembri nám to bude postúpené. Toľko moje oznámenia. E, jednotlivo sa k tomu ešte dostaneme v rámci bodov programu. E, teraz by som rada privítala vedľa mňa jedného zo štyroch ministrov, ministeriek, ktoré dnes prídu, alebo da teda prišli z e, Litvy, s pán Sarunas Birutis, minister kultúry. Musím povedať, že je vždy ťažké, keď e, dochádza k zmene predsedníctva rady a keď zrazu majú vysvetliť tí noví, e, čo sa bude diať v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch, pričom dva mesiace z toho sú ešte prázdniny, čo všetko dobré majú úmysle. Samozrejme, toto predsedníctvo eh, zdedilo eh, nejakú agendu predchádzajúceho predsedníctva a teraz môžu pokračovať. Čiže tú špinavú robotu spravili, spravili ostatní a vy teraz eh, môžete na tých Vavrinoch tak povedať, nie zaspať, ale sa viesť. Čiže načrtnú nám pravdepodobne ešte niektoré body, ktoré ostávajú otvorené. Ja si teraz, ja sa nebudem púšťať do nejakých podrobností a rada odovzdám slovo pánovi ministrovi kultúry Birutisovi a dám mu priestor na to, aby nás poinformoval o tom, čo plánujú v rámci nadchádzajúcich mesiacov predsedníctva. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vážení členovia výboru eh, pre kultúru, vážení priatelia, kolegovia, chcem povedať, že ste kolegovia, pretože som tu strávil nejaký čas ako poslanec tohto parlamentu a som veľmi rád, že som tu naspäť pri vás a môžem vám krátko porozprávať niečo o našom predsedníctve, o našich cieľoch, ak dovolíte, tak prejdem k svojej materčine a poviem aj prečo. Litovčina je jeden z najstarších žijúcich jazykov a chcem vám vytvoriť túto príležitosť si tento jazyk vypočuť. Takže, vážení členovia výboru pre kultúru, chcel by som vám predstavil, pri, predstaviť priority litovského predsedníctva v oblasti kultúry a audiovizuálneho sektora. V prvom rade by som chcel povedať, že predsedníctvo pre nás veľká výzva, zároveň je to výborná príležitosť prispieť ku vytváraniu silnej a konkurencieschopnej Európy. V nasledujúcich 6 mesiacoch sa budeme sústrediť na rokovania s európskymi inštitúciami, členskými krajinami, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. E, Litva sa snaží o kontinuitu legislatívneho procesu, preto sa pokúsime zaangažovať všetkých hráčov do týchto procesov. Jedni, keď budeme spolupracovať, tak sa nám podarí dosiahnuť tento výsledok. Chápeme, akú dôležitú úlohu hrá Európsky parlament v rozhodovaní a tiež chápeme, že predstavuje viac ako 500 zastupuje viac ako 500 miliónov občanov. Naše predsedníctvo sa bude snažiť o produktívny a vz- spôsob vzájomnej spolupráce s Európskym parlamentom. A pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať kolegom z Írska za ich snahu a výsledky, ktoré sa dosiahli v programoch novej generácie v sektore kultúry a audiovizuálnom sektore. Pokúsime sa um, identifikovať aj ďalšie kroky, ktoré identifikovalo trio predsedníctiev. Samozrejme, že sú to opatrenia, ktoré obnovia um, dôveryhodnosť a myšlienku Európskej únie a hospodárstva, ktoré prispoje k vytváraniu pracovných príležitostí a rastu. Jednotný trh zabezpečí finančnú stabilitu pre celú Európsku úniu. Otvorená a rastúca Európa, to je hlavný cieľ um, litovského predsedníctva. Úloha kultúry a kreativity v zabezpečení týchto cieľov je zásadná. Preto posilňovanie kultúrneho sektora, zabezpečovanie inkluzívneho a udržateľného rastu je jedna z mojich priorít. Kultúra nezávisí na iných oblastiach, kultúra a kreativita priamo prispievajú k vytváraniu lepšej a silnejšej spoločnosti. Účasť na kultúre nám dáva slobodu pre seba vyjadrenie, príležitosť pre pochopenie ostatných ľudí a rozvíja našu kultúrnu kvalitu a kreatívne schopnosti. Kultúra je základ pre súčasnú rôznorodosť, našej spoločnej identity. Identita založená na kultúre je motorom nášho súčasného hospodárstva. Kultúra a kreatívny priemysel rastú dnes rýchlejšie ako iné oblasti hospodárstva. Tento sektor dnes poskytuje viac ako 7 miliónov pracovných príležitostí v Európskej únii alebo 6 HDP. Určite podporujeme uznesenie z 18. júna schválené v tomto výbore o dôležitosti európskej kultúry a kreatívneho sektora, ako aj sociálneho rozvoja v Európskej únii. To musí byť sprevádzané opatreniami eh, a finančnými nástrojmi. Chceme sa na túto oblasť eh, pozrieť eh, bližšie, musíme posilniť raz kultúry a splniť všetky výzvy, ktorým dnes čelíme. Mali by sme zabezpečiť eh, prepojenie tejto politiky s inými sektormi európskych politík preto, aby rast bol udržateľnejší a plynulejší. Som veľmi rád, že predsednička výboru pre kultúru sa zúčastní e, na konferencii vo Vilniuse, kde budeme hovoriť o všetkých týchto témach. Vážení poslanci, počas nášho predsedníctva sa budeme snažiť o zabezpečenie plodnej spolupráce s Európskym parlamentom, schválenie rozhodnutí, ktorým sa vytvorí nový akčný plán pre um, kultúru v Európe od roku 2020 až do roku 2033. Takže to sú nové kultúrne iniciatívy pre európskych občanov. Ministri kultúry dosiahli spoločnú dohodu v tomto dokumente a rada taktiež v máji. A my by sme chceli poďakovať tomuto výboru za rady a komentáre po preskúmaní tohto dokumentu. Vidíme, že naše stanoviská sú veľmi podobné. Budeme spolupracovať aj naďalej s Európskym parlamentom preto, aby sme definovali spoločné stanoviská na to, aby programy vstúpili do platnosti čo najskôr a aby jednotlivé krajiny, ako napríklad Irsko a Chorvátsko, mohli začať potrebné postupy do konca tohto roka. Taktiež e, budeme venovať veľkú pozornosť iným legislatívnym procesom, Predsednička spomenula ťažkosti s financovaním kultúrnej oblasti, ale my sa pokúsime zabezpečiť to, že rôzne programy budú implementované hladko. Od 1. januára 2014 hovorím o kreatívnej Európe, teda o tomto programe podpore kreatívneho kultúrneho sektora a programoch Európa pre občanov. Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s Európskym parlamentom pozitívnym spôsobom a tento program e, Kreatívnej Európy e, je takmer e, pri konci, teda rokovania o tomto programe. Naše očakávania sú vysoké, očakávania rady, očakávania parlamentu taktiež a ešte dôležitejšie to, že očakávania kultúrneho sektora sa naplňa. Kultúra a audiovizuálny sektor sú veľmi dôležité v šírení myšlienok, ktoré sú pre nás zásadné. Je to výsledok konštruktívnej spolupráce medzi radou a parlamentom, ktorým sme prekonali prekážky a našli riešenia. Rada formálne osloví Európsky parlament s požiadavkou schváliť program Európa pre občanov. Finančná stránka, s tou nie sme až tak spokojní, pokiaľ ide o tento program, ale som optimista. Tento projekt bude podľa mňa úspešne implementovaný a podarí sa nám E, priniesť inovácie. Tieto projekty sú e, dôležité pre našu spoločnosť a dúfame, že budú implementované. Pani predsednička, vážení e, spravodajcovia, pán Markus Kuria, pani Kosta, pán Takula, vážení členovia výboru, litovské predsedníctvo, srdečne ďakujem vám všetkým za úspešnú a konštruktívnu spoluprácu. Pokiaľ ide o nové iniciatívy v oblasti kultúry, Litva bude viesť diskusie, pokiaľ ide o návrhy Európskej komisie, ktoré boli schválené 30. mája. Ide o revíziu smernice Európskeho parlamentu a rady o návrate kultúrnych e, predmetov na územie členských krajín. Pokúsime sa schváliť spoločné stanovisko s rádou v novembri a dúfame, že s vašim výborom na tejto téme budeme spolupracovať. Som rád, že Európsky parlament audiovizuálnom sektore Litva bude iniciovať politickú rozpravu s radou, pokiaľ ide o informácie, a zmenu audiovizuálneho prostredia zavedením nových technológií. Zvlášť ide o rozvoj e, digitálnej televízie a sme veľmi radi, že parlament schválil uznesenie k tejto téme. Bolo to minulý štvrtok, kedy bolo schválené toto uznesenie a toto je spoločný základ pre diskusie v Rade. Blahoželám tiež spravodajcovi Petre Kamenbert k jej vynikajúcej práci a k relevantnosti pripravených ustanovení Litva chce zdôrazniť potrebu zaručiť pluralitu médií a slobodu podľa nových podmienok. Pokúsime sa vypočuť hlasy všetkých hráčov, aby sme skoordinovali kroky na európskej úrovni vo väčšej úrovni. Táto téma bude prediskutovaná na neformálnom stretnutí ministrov 2. októbra. Stretnutie sa uskutoční vo Vilniuse. Litva je tiež pripravená za aj diskusie o šírení digitálnych obsahov a s tým spojených výzvami. Tak, ob, taktiež oblasť kinematografie je tu dotknutá um, Vážení kolegovia, som rád, že som mal túto príležitosť eh, predstaviť priority nášho predsedníctva. Naše ciele dosiahneme tým, že budeme úzko spolupracovať. Vieme, že očakávate veľmi špecifické výsledky a my sme pripravení začať pracovať. Ešte ďalší aspekt by som spomenul. Ide o inšpirovanie kultúrnych omeleckých projektov. Litovské predsedníctvo bude alebo chce predstaviť eh, niektoré programy a plány napríklad v Bruseli a v Gente. Ide o výstavy v Štrasburgu a iných eh, mestách alebo iných eh, programoch. Toto bude dôkaz sily kultúry, keďže kultúra je prvok, ktorý nás spája. Dúfam, že budete mať príležitosť tieto projekty navštíviť a budem rád, keď v nasledujúcich šiestich mesiacoch čo najviac z vás navštíví Litvu a tak trochu ju objaví. Dúfam, že naša práca bude úspešná a produktívna. Tiež by som chcel poďakovať za vašu pozornosť a som pripravený odpovedať na vaše otázky. V budúcnosti sa k vám veľmi rád vrátim do vášho výboru pre ďalšie diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Nespočetne veľa kolegov sa prihlásilo. A najskôr podpredsednička pani Tripel, nech sa páči. E, ďakujem pekne pánovi ministrovi kultúry z Litvy a ďakujem mu za jeho príhovor. Rada by som e, sa najskôr venovala otázkam rozpočtu. Možno prejdem do angličtiny, potom to bude jednoduchšie pre všetkých. You said that you are uh, not happy. Lebo ste sa vyjadrili, že ste, nie ste spokojní s e, výsledkom viadročného finančného rámca a čo to presne znamená pre nás rozpočet. E, musím priznať, že som pomerne nespokojná s tými udalosťami. Ponúknem niektoré číselné údaje. Keď sme na začiatku nového programu Creative Europe diskutovali s komisárkou Vasiliu, tak kultúru a médiá sme mali dať dohromady. A slub bol, že to bude navýšené v rozpočte o 37%. Výsledkom teraz je, že sme na mile vzdialení od tohto cieľa a to nie je dobrý vývoj, e, keď vieme, ako ste sám povedali, že kultúra a kreatívne odvetvia sú tak dôležité z pohľadu rozvoja Európskej únie, že zrazu tam je pokles a samozrejme, pokiaľ je rozpočet 2014, tak tam je to ešte nižšie e, v porovnaní s rozpočtovanými odhadmi na rok 2013. A potom ste spomínali, že program Europe for Citizens, ktorý bol znížený o 23%, to opäť je proti tým politickým cieľom a proti tým slubom, e, ktoré na tomto poli zazneli. A teraz tu vzniká otázka, pretože Teraz e, začneme e, bojovať o rozpočet na rok 2014 a ja by som rada vedela, či litovské predsedníctvo je pripravené navýšiť rozpočet v týchto oblastiach a zamerať sa na isté priority e, v rozpočte 2014, tak aby naplnili to, ten prísľub, ktorý zaznel na politickej úrovni, ktorý pokrýval práve oblasť kultúry a Európy pre občanov. Ďakujem pekne. Pán Boris. E, bardzo dziękuję za to e, doskonałe e, przedstawienie. Ďakujem pekne za vynikajúcu prezentáciu. Naozaj som fanušikom litovského predsedníctva a naozaj mu držím palce. Počas tých storočí sme boli bok po boku E, ako jedna z významných veľmocí Európy, čiže naozaj mám eminentný záujem na tom, aby Litva uspela. Ako viete, Európsky parlament sa jasne vymedzil, pokiaľ ide o vylúčenie kultúry a audiovizuálneho sektora z rokovaní so Spojenými štátmi. Ja chcem ale aj z tohto miesta apelovať na ministra, aby e, zabezpečil, že toto odvetvie, táto časť bude vylúčená z obchodných rokovaní so Spojenými štátmi. Chceme chrániť kultúru pred e, tými e, dopadmi, silnými dopadmi amerického vplyvu aj na kultúru, takže e, rád by som apeloval na ministra, aby sa postaralo o naplnenie tohto cieľa. Pokiaľ ide o program Creative Europe, tieto programy by mali byť e, spúšťané pokiaľ možno bezodkladne a na úrovni členských štátov by mali byť dobre spropagované. Takýmto spôsobom a prispením všetkých členských štátov berú z úvahy, že máme relatívne malé percento, obmedzené percento zdrojov z rozpočtu. A tu nás naozaj zaujíma e, propagácia tohto programu v krajinách strednej a východnej Európy a potom audiovizuálne odvetvie alebo sektor. Tu by som e, rád apeloval na ministra, aby zrýchlil digitalizáciu kín v Európe. Analogová éra sa blíži ku koncu. Vstupujeme do digitálneho veku. 50% kín ešte stále nie sú digitalizované. Ak nedobehnú tento trend, tak jednoducho budú zavreté. Takže to je urgentná záležitosť. Prosím, eh, monitorujte to. My sme sa tým už zaoberali predtým ako výbor. Eh, ďakujem pekne. Jean-Marie Cavada. Merci, Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som chcel povedať, že sme veľmi radi, že vás tu znovu vidíme, eh, pán Birutis, a dúfame, že v tomto období úspor budete mať potrebnú energiu, aby ste bránili sektor kultúry pred únikom e, finančných prostriedkov. Okrem toho, že vás tu rád vidím, by som chcel zrejme v mene mnohých mojich kolegov povedať, s akou radosťou vítame e, Litvu na čele Európskej únie na niekoľko mesiacov. To je veľmi príjemný signál a zaslúži si hold vašej krajine a vášmu ľudu, ktorý tak dlho bol utláčaný, kontrolovaný, odpočúvaný a deportovaný. To všetko my vieme, eh, že ak je nejaká krajina, ktorá si cení hodnotu kultúry a slobody, tak ste to určite vy tak ako niektorí ďalší okolo tohto stola, minimálne teda váš sused. Takže prostredníctvom kultúry môžeme nájsť korene slobody, odvahy, brániť napriek útlaku originalitu svojej vlastnej kultúry. A vo vašej krajine to tak je. Vo svete, v ktorom dnes žijeme, ako mm, je kultúra e, prvá, e, ktorá je obeťou rozpočtových úspor ale históra, história sa väčšinou opakuje. Potrebujeme, aby sa te napriek systému, v ktorom e, pôsobíte, bránili z dôvodov, ktoré som povedal, prostriedky, ktoré boli tento rok vyčlenené na veľké kultúrne projekty a projekty budúcich rokov. Chcel by som tiež povedať, že podporujem jednoznačne to, čo pred chvíľou povedala naša priateľka pani Trupel a pán Boris. Niektorým veciam treba venovať veľkú pozornosť, hlavne rozpočtu a modernizácii audiovizuálneho sektora. K audiovizuálnemu sektoru by som vám chcel navrhnúť tri e, oblasti, kde treba byť bdelý a náročný. Prvá oblasť nezávislosť médií a napomínanie krajín, ktoré, tomu, ktoré to nerobia. Váš e, sused na juhu v Strednej Európe, teda tam sa veci nevyvíjali dobre a nám sa nepodarilo. My nechceme mať nejakého malého Čávesa v Európe, pokiaľ ide o oblasť slobody, Druhá vec, pán minister, čo je veľmi dôležité v našich očiach v modernom svete, a to vám nehovorím nič nové, je dbať na to, aby sme mali rovnováhu medzi súkromným a verejným audiovizuálnym sektorom. Súkromný e, sa riadi trhovými pravidlami a verejný sa snaží o alternatívnu ponuku v rozhlase a televízii. A tretí bod – je naliehavé, aby sme zmobilizovali investičné kapacity pre audiovizuálny sektor, aby tento bol pevne zakotvený špecifikom, špecifikami svojich rôznych obsahov v digitálnom svete, kde je súčas, ktorý je súčasne veľmi slabý v porovnaní so súkromnými televíznymi kanálmi. Takže na to som vás chcel upozorniť a za to vám ďakujem. Merci. Ďakujem. A teraz Marie Teres Sanchez Schmidt. Sí, madame la Ďakujem, pani predsednička. Pán minister, s veľkou pozornosťou som si vás dnes vypočula a ďakujem vám za vaše slova. Od začiatku litovské predsedníctvo zdôrazňovalo implementáciu, vy ste to povedali, spolupráce, ktorá musí byť plodná s členskými krajinami preto, aby sme mali hospodársky rast, aby sme zmultiplikovali rast pracovných príležitostí a konkurencieschopnosť a Litva má tri zásadné ciele. Dôveryhodnú, rastúcu a otvorenú Európu. To je veľmi dobré. Pán minister, ale chcel aby som, aby sme hovorili aj o kultúrnej Európe. Hovorili ste o raste, my sme pred e, krátkým časom, alebo v mojej poslednej správe, ktorá sa volala Podpora kreatívneho kultúrneho sektoru pre rast a zamestnanosť, ja som bola autorkou, sme povedali, že tieto sektory sú nositeľmi nádeje a príležitosti na globálnej úrovni. Vy ste to sám povedali, ich dôležitosť, eh, pokiaľ ide o HDP, čísla sa pohybujú od 6 do 7 zamestnanosť. Eh, napredovanie napriek kríze znamenajú, že tieto sektory sú nositeľmi budúcnosti, zvlášť pre mládež a ja chcem povedať, že taktiež umelecké a kultúrne vzdelanie od eh, raného veku je veľmi dôležité pre našich občanov a kultúra zohráva dôležitú úlohu v európskej spoločnosti. Táto účasť na európskom hospodárstve musí byť uznaná, musí byť ocenená a predovšetkým musí byť e, sprevádzaná príslušnými e, finančnými prostriedkami. Toto je chvíľa, kedy mm, sa dostávame do nového politického rozpočtového obdobia. Kultúra v Európe Eh, je veľmi často zle riadená v porovnaní s ostatnými eh, programami. A ako pán Kavada aj ja úplne súhlasím s eh, Helgou Trupel, že my sme nespokojní s rozpočtovou dohodou z júna, ale existujú iné prostriedky, ako pomáhať kultúrnemu sektoru a jeho rozvoju. Ide o mobilitu, daňovú otázku, viditeľnosť. Už ste um, hovorili o týchto veciach a ešte spomeniem štrukturálne fondy, ktoré tiež môžu byť zdrojom rozvoja kultúry na našom území. Výbor DVD dnes bude hlasovať o nariadení, e, o implementácii budúcich štrukturálnych fondov. Teraz ráno sa o tom e, rokuje a my sme bojovali preto, aby kultúra e, tu figurovala definitívne. Toto je téma, o ktorej by som naozaj s vami chcela hovoriť a bola by som rada, keby ste sa jej venovali. Ďakujem. Ďakujem. A teraz a pán Takula. So, thank you, Chair. First of all, I would like to say... Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som chcel všetkých pozdraviť a chcel by som vás privítať v parlamente, pretože sme keď sme v poslednej dobe spolupracovali, tak sa nám spolupracovalo veľmi dobre vo e, svojej novej funkcii. Vy ste sa stali ministrom a ja som stále ešte poslancom. Ešte raz som veľmi rád, že sa znova vidíme. Verím, že budete mať vynikajúce predsedníctvo a ďakujem za vašu prezentáciu. Mnohí moji kolegovia položili dobré otázky a ja by som sa sústredil na jednu a to je program eh, Rok pre občanov Here for Citizen. Veľmi si robím starosti o to, čo sa s tým programom deje, pretože ako viete, ten rozpočet bol významne skrátený, bol navrhovaný vo výške 129 miliónov a skončil na 116. To je významné zníženie rozpočtu a dúfam, že sa nám podarí s tým niečo urobiť. A že sa nám to podarí urobiť v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Ak som to správne pochopil, a takto ja vám cítim, tento program bol úspešný, je potrebný a nazdávam sa, že Ten rozpočet nestačí na to, aby sa porobilo, čo treba. Dúfam, že budeme mať možnosť o tom ešte diskutovať a budeme môcť nájsť riešenia, ako tento program zachrániť. To je všetko, čo by som v tejto chvíli chcel povedať. Ešte raz som veľmi rád, že vás tu vidím a veľmi sa teším na úspešnú spoluprácu pre vášho predsedníctva. Hankanu a kolega Michalsky. Môžem nadviazať na to, čo povedal pán Hanu Takula. Povedal, že je skromný, priemerný poslanec v tomto parlamente. Ja sa nazdávam, že to tak nie je. Myslím si, že je naopak vynikajúci člen nášho výboru. Ďakujem vám za prezentáciu. Hovorili ste o tom, e, tak to hovorili ste konkrétne a to, to veľmi cením. V tých konkrétnostiach som počul zaznieť tie veci, ktoré si podporu zaslúžia. Chcel by som vám vyjadriť podporu zo svojej strany a povedať, že vám držím palce, kde určite môžete počítať s podporou parlamentu. Je otázka navrátenia kultúrneho dedistva, ktoré bolo premiestnené vo chvíľach významných dejinných udalostí. Dovolte, aby som vás na niečo upozornil. V dobe, keď Litva predseda sa bude vo Vilniuse odohrávať samým východného partnerstva. A vy ste jedna z krajín, ktoré sa zameriavajú na túto problematiku. Nezabúdajte na to, prosím. Máte know-how, viete, ako východný rozmer vyzerá, čo predstavuje, ako funguje spolupráca v rámci východného partnerstva. Využite toho nebuďte len dobrými žiakmi, buďte aj dobrými učiteľmi, pretože tejto téme sa vyznáte a veľmi by som si vážil, keby ste v tejto oblasti tvrdo zapracovali. Ďakujem. E, pani Kosta. Pán minister, veľmi pozorne som si vypočula váš prejav a veľmi vítam litovské predsedníctvo. Želám vám všetko najlepšie v vašej práci a dúfam, že vaša pozornosť, vaše zameranie na kultúru bude sa niesť celým predsedníctvom. Veľa z tých vecí, čo už kolegovia spomenuli, sú tie, s ktorými aj ja môžem len súhlasiť. Zvlášť, čo sa týka programu Tvorivá Európa, nazdávam sa, že je to významná iniciatíva. Komisia povedala, že dôjde k nárastu prostriedkov na inováciu, čo sa týka vzdelávania, čo sa týka kultúrnych programov a mobility. Naopak došlo k osekaniu rozpočtu zo strany rady a podľa mňa neproporcionálne. Nazdávam sa, že komisia neproporčne rozdelila to, tie e, skrátenia rozpočtu na jednotlivé programy. Malo byť napríklad navýšené, mali byť navýšené prostriedky o 30 na jeden program a my sme pokročili v rokovaniach a chceme končiť v septembri. Chceme e, získať posúdenie skrátenia rozpočtu na program Operability a dúfame, že za podpory predsedníctva v roku 2014 dosiahneme aspoň skromného nárastu. To je prvá poznámka, ktorú by som chcela, ktorú by som chcela e, predniesť. A ďalej. Zdôrazňujete, zdôrazňujete identitu a zároveň duálnu identitu. V súčasnosti máme kultúru ako horizontálnu, ako horizontálny rozmer e, zmluvy a tie skrátenia rozpočtu treba strukturálnych fondov už vôbec o kultúre nehovorí. Dovolím si to nazvať ničením tohoto rozmeru. A myslím, že by bolo dobré, aby sa naopak opäť kládol dôraz na tieto tvorivé odvetvia. Je neuveriteľné, že medzi strategickými cieľmi Európy štrukturálnych fondov e, by sa nespomínala kultúra a cestovný ruch. Musí to byť uvedené na pravú mieru. To isté sa týka rozvoja, e, prepašte, výskumu a vývoja Myslím, že aj historické humanitné vedy eh, by mali byť zaradené do tohto rozmeru. Dúfam, že ďalej budú pokračovať rokovania a že sa nám podarí za podpory litovského predsedníctva dotiahnuť ich do úspešného konca. Samozrejme, že veľmi významne sa upierame k predsedníctvu tak aby sme mohli e, stroje e, na rok 2014 využiť tak, ako je najlepšie. Ďakujem. Predovšetkým by som chcel povedať, že je výborné, že máme litovské predsedníctvo. Myslím, že sme dobre začali v e, minulý týždeň v Štrasburku, pretože Litva prevzala predsedníctvo, Chorvátsko sa stalo členom a myslím, že aj pre Rusko boli posledné udalosti veľmi zaujímavé. Rád by som eh, poblahoželal k predsedníctvu a zaželám vám úspech. To, čo ste povedali, pani predsedníčka, za 6 mesiacov, v podstate sú 4 mesiace, keď sa naozaj pracuje, pretože do toho prídu Vianoce a Pán minister veľmi zmysluplne navrhol program, ktorý, to berie, ktorý na tom berie ohľad. To si veľmi vážim. Čo sa týka kultúry, áno, došlo k skráteniem rozpočtu, ale určite urobíme, čo sa bude dať, aby sme mohli tieto deficity premeniť na, naopak pozitíva. Samozrejme, že to bude mať svoje hranice. Tvorivá Európa je veľmi zaujímavý program a podarilo sa v ňom dosiahnuť niekoľko dôležitých vecí. Pán minister hovorí o TRIL, to je predsedníctvo Írska, Litvy a potom nadvezuje Grécko. Tá kontinuita a spolupráca hlavne ten prenos e, z Írska na Litva. Ide o Litvu. Je to oficiálna alebo ňo, neoficiálna spolupráca? Došlo k nadviazaniu spolupráce alebo sa prerušila? Ďakujem. E, posledná bude hovoriť Sabine Ja Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr, pán minister, ďakujem pekne za zaujímavé vystúpenie, za jednoznačné pozície, pokiaľ ide o kultúru. Ešte v dvoch bodoch mám dodatočnú otázku. Na jednej strane ste hovorili o správe Petra K. Emert. E, tá sa zaoberala digitálnou televíziou a my chystáme do budúcnosti e, správu, ktorá sa bude zaoberať konvergentnými médiami. E, potom v tejto veci je aj zelená kniha komisie v tejto veci vydaná, Connected TV. Čiže vizuálny, audiovizuálny sektor eh, v oblasti e-commerce a telekomu balíčku, eh, problémy konvergencií v oblasti médií treba riešiť, akým spôsobom ich vy chcete riešiť, eh, vidujete tam nejakú potrebu prepracovať to. A po druhé by som ešte rada sa krátko dotkla témy, ktorú už väčšinu kolegov načetlo, Európa pre občianky občanov. Tu je dôležité správne tie ťažiskové body stanoviť tie projekty, ktoré boli doposiaľ, tie dobre priťahovali financie a veľmi výhodné boli tie prispenia menších ľudí, menších skupín do takýchto projektov a komisia vždy hovorí o tom, že v prvom rade e, bude podporovať e, väčšie pilotné projekty a také presieťované. Vidíte vy e, vaše pôsobenie ako predsedníctvo len na úrovni tých takých pilotných, takých vlajkových projektov, alebo dá sa z vašej strany počuť aj prísľub, že aj tie malé projekty, tie menšie budú mať nejakú šancu do budúcnosti. E, ďakujem pekne ešte Venera Partu. Nakoniec. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vítajte, pán minister. Aj ja som spokojná, že máme rozpočet. Je to dobrý signál, že kultúra je zhodnotená v rozpočte primeraným spôsobom a je to signál, že kultúra nie je len niečo vedľajšie, e, niečo navyše, ale môže to byť tiež významný hospodársky faktor vytvárajúci pracovné príležitosti. Veľa vecí sa povedalo, ja chcem zdôrazniť výzvu digitalizácie audiovizuálnych diel a kinematografických diel, dôležitosť umožnenia nezávislých televízií, možnosť pre investície do digitálnych diel a podporu z našej strany. Hovorili ste, pán minister, o návrate um, umeleckých objektov do krajín pôvodu. Rada by som vedela, ako si to predstavujete a aká je možnosť pre európske krajiny získať naspäť predmety kultúrne, svojho kultúrneho dedičstva, ktoré sú v iných krajinách a možnosť pre ďalšie krajiny získať svoje kultúrne e, predmety, ktoré sú v Európskej únii. Neviem, či máte e, vo svojom rozsahu pôsobnosti aj Európeanu, ale rád by som e, poznala váš, návr, na váš názor na tento projekt digitalizácie európskych kníh. Či ste spokojní s Európeanou a ako chcete umožniť to, aby Európeana bola využívaná všetkými Európanmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, dovolte ešte mne prezentovať tri pripomienky. E, poprvé chcem predsa len poprosiť kolegyne kolegov, aby nehovorili stále len o tom, že máme málo peňazí. To nie je pravda. Máme viac peňazí, ako tomu bolo v posledných 7 rokoch. Máme menej peňazí, ako navrhla komisia. Takže naozaj by sme mali tie veci e, pomenovať správne dostávame viacej ako v predchádzajúcom programe, ale nie je to postačujúce. Ale povedať, že dostávame menej, to by bola obratené na hlavu a postavené na hlavu a to nie je pravda. Po druhé, chcem poprosiť, aby si minister eh, osvojil tému oznámenia o kinách a je to veľmi Dva a pol roka už e, komisia omiela túto záležitosť a ja na vás apelujem, aby ste sa na toto pozreli. E, to je nástroj, ktorý kinematografiu výrazne poškodí, ak to prebehne tak, ako to komisia zamýšľa. Po druhé, už e, sa hovorilo o vylúčení audiovizuálnych kultúrnych záležitostí pri obchodných rokovaniach so Spojenými štátmi keď počúvate slova komisára de Guchta, tak konštatuje, musíte konštatovať, že, že naozaj to, čo sa v Dubline vyrokovalo, tak nejakým spôsobom to zakrýva. On samozrejme hovorí, že budeme e, rokovať, ale je to drzosť, je to neuveriteľné. On nemôže o tom rokovať. Výsledkom Dublinu bolo, že to bude vylúčené z rokovaní a v prípade, že by sa mala nastať situácia teda počas rokovaní, že komisia by chcela o tom diskutovať, tak musí predtým žiadať o schválenie radu. To je úplne jasné a budem to stále opakovať, lebo ináč všetky tie veci, ktoré sme zorganizovali a kde sme mali aj šťastie, že pomocou francúzskej vlády sa nám to podarilo dosiahnuť, jednoducho e, to išlo potom hore komínom. To boli dve veci, E, ktoré som chcela spomenúť a teraz poprosím pána ministra, aby v 7-minútovom časovom priestore sa vyjadril týmto otázkam. Mnohé boli podobné, takže nemusíte ísť až do takých podrobností. Nech sa páči. Visiems už gražius polinkėjimus. Rád by som sa poďakoval všetkým za tie priania úspechov a chcem sa poďakovať aj za otázky, ktoré sú naozaj na mieste. Pokúsim sa ich zoskupiť tak aby som e, dokázal odpovedať e, v rámci tých 7 minút. Zaznelo mnoho otázok, e, mnohé obavy boli spomenuté, pokiaľ ide o rozpočet. Pani Tripel, pán Kosta, pán Takola, pani Kosta, pán Takola, aj ostatní sa o tomto zmienili. Nemali by sme si stiažovať, eh, že došlo k drastickému kráteniu rozpočtu. Keď ale hovoríme o programe Europe for Citizens, eh, musíme povedať, že výsledok je naozaj oveľa skromnejší. A to bolo obrovské sklamanie pre nás. Keď ale hovoríme o programe Creative Europe a keď sa tam pozrieme na číselné údaje, tak vidíme, že nie sú až tak zlé vezmeme si e, samostatné časti programu a budeme svedkami rastu, ale budeme vidieť ten rast v niektorých e, častiach, možno nie tak výrazný nárast, ako by sme si boli želali. Ďalej si musíme uvedomiť, že e, prispenie vášho výboru bolo výrazné počas predchádzajúcich rokov, keď hovoríme o rozpočte, keď hovoríme o používaní štrukturálnych fondov na kultúrne účely. Toto sú dôležité momenty. Ale taký obmedzený prístup ku kultúre a chápanie kultúry len čisto výlučne ako umení, umenia teda divadelného umenia a kinematografie, tak keď to chápe aj verejnosť širšia, tak tým pádom to vedie k skráteniu, zníženiu rozpočtu, preto by sme mali spoločne pracovať na tom, aby sme menili e, takýto prístup, takéto videnie. Kultúra má svoje korene v každej krajine, kultúra vychádza z, istých hodnot spoločných, e, ktoré pretrvávajú tisícky rokov, ktoré sú kultivované tisícky rokov a kultúra je zároveň našou silnou stránkou. Je to jeden z podstatných prvkov v rámci našej konkurencieschopnosti v globálnom svete dokážeme dnes e, konkurovať e, našou kultúrou, našou kreatívnosťou, kreativitou a pripravovaním kultúrnych a dobre vzdelaných ľudí. To je naša sila, pretože nedokážeme e, konkurovať ostatným hospodárstvam lacnou pracovnou silou alebo podobnými zbraniami. Preto sa chcem ešte raz poďakovať za vaše príspevky. aj za štúdiu z minulej jesene, pokiaľ ide o používanie štruktúrálnych fondov. To bol e, výborný stimul pre diskusie na úrovni komisie a rady. Ja musím povedať, že som sa rozprával e, s komisárom Johannesom Hánom minulý týždeň a veľmi podrobne sme diskutovali o alokovaní prostriedkov štruktúrálnych fondov na kultúru. Hovoril o neprítomnosti alebo nedostatku právneho základu. Ak si ale ujasníme ten dopad eh, na sociálne a hospodárske procesy, aké kultúra teda má, tak potom eh, jasne eh, budeme vidieť, aký je ten správny právny základ na alokovanie financií pre oblasť kultúry a potom sa zmení aj náš prístup ku kultúre súhlasím s vami, že musíme usilovne pracovať na tom, aby sme zmenili ten trend, aby sme zmenili tú mentalitu počas nášho predsedníctva. Ja sa budeme snažiť e, sústrediť, e, a teda ja osobne budem klásť dôraz na to, aby sme sa sústredili na zmenu prístupu ku kultúre. A z toho potom vyplynú aj e, zmeny k pristupovaniu k financiám ďalšie veci, ktoré boli spomenuté. Pán Migalský hovoril o návrate kultúrnych predmetov. Toto je dôležitá otázka, ale musíme si ozrejmiť, o čom vlastne hovoríme. Je to obdobie, ktoré sa začalo rokom 1993. Je takéto konkrétne časové obdobie. Často zaznievajú špekulácie medzi politikmi a aj v širšej verejnosti o tých cennostiach alebo cenných predmetoch, ktoré boli odňaté počas vojny, počas vojnového obdobia, ale o tom nehovoríme. My hovoríme o kultúrnych predmetoch, predmetoch ktoré boli nezákonne odňaté v období po roku 1993. Ďalšia záležitosť, nakoľko máme slobodný pohyb tovarov, tovaru, musíme zadefinovať, čo je kultú, predmet kultúrnej hodnoty a kedy je vlastne možné e, ho preniesť, previesť a kedy je zakázané takéto niečo robiť. V rôznych členských štátoch existujú rôzne orgány a úrady, ktoré sú zodpovedné za tieto otázky a budeme musieť tu na zosúľadiť náš prístup. Ďalšia otázka, tá sa týkala Európeány. E, tento projekt už je spustený. A dnes najdôležitejšia otázka súvisí s financovaním Európeány cez, e, prostriedkov Connecting Europe. E, chcel by som vás informovať, že litovské predsedníctvo e, má túto záležitosť na programe Pracovná skupina, ktorá sa zaoberá audiovizuálnymi záležitosťami, diskutovala o tejto problematike minulý pondelok. Je to veľmi dôležitá problematika a dúfam, že Európsky parlament podporí naše stanovisko v tom, že by mala Európeána dostávať dostatočné financie z Connecting Europe Facility. E, ďalšia otázka. Smart Television alebo Connected TV tu by som chcel povedať, že sa sústredíme na vysielanie ako oblasť s tými technologickými možnosťami. E, viac sa sústredujeme na šírenie obsahov formou internetu. Ak by sme chceli podrobne diskutovať o takýchto veciach, tak si musíme pripomenúť viacero momentov. Aktéry na trhu by mali mať možnosť využívať vnútorný trh, jednotný trh e, pri rozširovaní svojich aktivít a pri poskytovaní služieb. Zároveň e, musíme mať na pamäti tie naše hodnoty, ktoré treba ochraňovať. Keď hovoríme o týchto hodnotách a keď hovoríme o dohode o voľnom obchode so Spojenými štátmi, tak plne súhlasím s tým argumentom, že európska identita, naša identita by mala byť obraňovaná a mali by sme tomu venovať e, značnú pozornosť, pretože prenikanie iných kultúr do európskeho kultúrneho priestoru, e, ktorý má za sebou tisícročnú históriu, je pomerne nebezpečný jav, pretože to môže pokriviť alebo nejakým spôsobom e, zmazať naše hodnoty a mali by sme uvažovať v tomto zmysle, ako si posilniť e, to naše kultúrne dedictvo. Nemám čas, aby som vyčerpávajúco pokryl všetky otázky, ale ja si samozrejme poznamenám tie veci, ktoré zazneli a pokúsim sa, aby Európsky parlament ako inštitúcia bol zohľadnený vo všetkých veciach. E, ďakujem pekne. Chcem poprosiť polskú kabinu, aby tu zostali máme polského kolegu, ktorý nie je jazykovo vybavený a chcem, nakoľko ide o poslednú schôdzu, nechcem, aby ste teraz odchádzali na Kokobu, na e, rozpočtovú kontrolu. Chcem od vás, aby ste tu obidvaja zostali. E, musím sa stále pozerať hore a úplne som nervózna, čiže prosím, aj pani predsednička, zostaňte tu. Pán Boris vás potrebuje, dobre? Skvele. A aj pán Migalský, ospravedlňujem sa. Dobre, ale naozaj som z toho úplne nervózna. Nemohla som vôbec eh, počúvať, lebo som videla, ako sa dvíhajú a odchádzajú polskí tlmočníci. Dobre, ďakujem pekne pánovi ministrovi, ktorý samozrejme nemohol odpovedať na všetky otázky, ale vidím, že si veci poznamenal. Eh, myslíte na pána Dekuchta, myslíte na to oznámenie o kinách, kinematografii a myslíte aj na to, že pokiaľ ide o tú pružnosť, pokiaľ ide o rozpočet a nastavenie rozpočtu, že ešte môžete pomôcť, môžete byť napomocní. Ďakujem pekne, nech sa darí a vidíme sa potom v oktobri. Áno, ďakujem pekne. La jeune femme en face de moi. Že oproti mne je taká mladá dáma. Mohli by ste, prosím vás, poprosiť ministrov, aby v, v, prišli? Ach, das ist der Kuh, ja.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 A nie sú tu žiadni polskí kolegovia a ja som tu za nich bojovala. Kam nám zmizli? Je tu pán Migalský? Takže ak som vám vytvorila problém, pretože polskí delegáti tu už nie sú, no už ak chcete odísť, odíďte. Ospravedlňujem sa. Nechcela som spôsobiť chaos, ale to... Teraz sa pani predsednička vypla. Education and science. Teraz sa budeme venovať oblasti školstva a vedy. Máme tu pána ministra. Tešíme sa na vás. Nejde len o program Erasmus 3, ktorý bude ukončený po tom peknom trialogu, ktorý sme mali, ale, ale Myslím, že aj nové technológie a ďalšie témy sú tiež na programy. Takže snažíme sa byť na vašej strane a dúfam, že aj vy budete stať na porúdy kolegom a budete im poskytovať vstupy e, k práci. Takže prosím, aký máte program na nasledujúce 4 mesiace, nech sa vám páči. Ďakujem, pani predsednička. E, pani predsednička, ďalší členovia parlamentu. Dovolte, aby som vám poďakoval za možnosť vám tu prezentovať priority nášho predsedníctva, konkrétne tu v Kultúrnom výbore Európskeho parlamentu. Táto prezentácia našich priorít je pre nás jednak veľkým privilegiom a zároveň je to aj výzva Rád by som poďakoval partnerom v trojke, ako írským kolegom, tak gréckým kolegom za všetko, čo ako prispeli k spolupráci a veľmi by som chcel poďakovať írským kolegom za úspešný nástup a úspešné predsedníctvo. Rád by som začal hovoriť na tému, ktorá nám ležala na srdci a ktorá tiež bola hlavnou témou posledných týždňov predsedníctva Írska. A to je nový program, ktorý sa teraz nazýva Erasmus+. Plus, Možno bude angličtina pre ostatných jednoduchšia. Takže rád by som vám poďakoval, eh, poďakoval rád by som poďakoval všetkým členom výboru a pani predsedníčka za to, že ste zaujala konstruktívny prístup a že ste prejavila dobrú vôľu v súlade s tým, čo očakáva Európska únia a ďalší. Pracujeme v pozitívnej eh, atmosfére a írske predsedníctvo už pripravilo veľmi dopodrobná čo bolo treba v rámci sekretariátu rady a komisie. Stály predstaviteľ to popísal ako výborný model medziinstitucionálnej spolupráce, vzťahov a efektivity. Litovské predsedníctvo s vašou laskavou pomocou, pani predsedníčka, má dokončiť prípravu nového programu Erasmus+, aby mal, mohol podľa plánu začať začiatkom budúceho roka. Priebehu našich stretnutí v Kaunusu sme už hovor, hovorili e, o Erasme pre východné partnerstvo. To znamená, všetky vaše návrhy budú predmetom diskusí na tejto konferencii. Môžeme byť spokojní s tým, že e, rozpočtované prostriedky sú dobrým rámcom pre to, čo chceme dosiahnuť. Je to svedectvom toho, že Únia chce podporiť mladých ľudí e, v týchto ťažkých hospodárskych časoch hovoriac o školstve a vzdelávaní. Musíme zdôrazniť právo každého na riadne a včasné vzdelanie bez ohľadu na to, kde sa bude odohrávať a či bude formálne alebo neformálne. Musíme aj pamätať na to, že v Európskej únii existujú rozdiely medzi zručnosťami, a vzdelaním, ktoré poskytujú e, vzdelávacie inštitúcie, in, univerzity a že je tu disproporcia medzi potrebami inovácie a potrebami priemyslu. Mali by sme sa viac pousilovať a zapracovať na kvalite a efektivite vzdelávania. To znamená, že našimi hlavnými prioritami bude kvalita a efektívnosť v vo vzdelávaní a na to budeme klásť v priebehu nášho predsedníctva dôraz. Čo sa týka iných priorít, budú to tieto. Internacionalizácia a globalizácia vyššieho vzdelávania a účinnosť financovania, vedúca pozícia vo školstve a tiež podpora digitálneho vzdelávania a otvorenosti Medzinárodný rozmer vyššieho vzdelávania je v súčasnosti kľúčovou témou, e, ktorou je úzko previazaná aj mobilita a spolupráca medzi inštitúciami vzdelávania, tak aby sa vzdelávanie samotné veľmi zefektilo. Čo sa týka týchto inštitúcií, majú dobrú reputáciu v medzinárodnom rozmere spolupracujeme na rôznych programoch. Pretože akademická sféra je kľúčový prvok akejkoľvek medzinárodnej eh, alebo stratégie eh, internacionalizácie. To je veľmi dôležité pracovať na úrovni partnerstva a susedských vzťahov. Je potreba zvýšiť rozšíriť medzinárodný dosah, aj viditeľnosť a tiež zlepšiť úroveň vzdelávania, e, zlepšiť výskum a vývoj. Európa je veľmi atraktívna destinácia pre študentov aj pre akademickú spoluprácu a treba posilniť snahu a dôraz na vyššiu kvalitu a na posilňovanie lingvistickej diverzity. V nasledujúcich niekoľkých mesiacoch budeme sa sústrediť na tieto otázky a budeme na základe komuniké komisie ďalej pracovať na globalizácii a internacionalizácii a predložíme naše návrhy na ďalšom zasadnutí. Tieto otázky veľmi úzko súvisia s prácou výboru. Hovoríme o modernizácie vyššieho vzdelávania v Európe a preto ma bude veľmi e, zaujímať, čo si myslíte o tejto téme vy. Našou ďalšou e, prioritou je vedúca pozícia vo vzdelávaní. Som si istý, že veľa z vás by súhlasilo s tým, že efektívne vedenie škôl, škôl je určujúcim prvkom, ako dosiahnuť kvalitu a vzdelacieho procesu. Je dôležité povedať, že ešte neexistovala žiadna špecifická iniciatíva na túto tému v Rade. A ide teda o prvú príležitosť v rámci rady o tomto hovoriť. Potrebujeme znovu sformovať celý učebný proces, tak aby sme vytvorili inšpirujúce prostredie ako pre žiakov, tak pre rodičov aj zamestnancov. Skoro existujú, existujú až 30-percentné rozdiely medzi tým, ako si vedú absolventi jednotlivých škôl. Takže je viditeľné, že aký vplyv má spôsob vedenia vzdelávacieho procesu na kvalitu tohoto procesu. je treba klásť veľký dôraz nielen na vzdelávanie ako také, ale tiež na odbornú prípravu. Do záverov, ktoré predložíme komisii, zahrníme aj výstupy z konferencie, ktoré vznikli v novembri, ako som už spomínal. Keď hovoríme o vzdelávacom procese je treba zdôrazniť jeho otvorenosť. Otvorenosť nielen pre mladých ľudí, ale pre koľkoľvek, kto akomkoľvek okamihu svojej životnej dráhy pocíti potrebu sa rekvalifikovať. Ak chceme posilniť zamestnanosť, musí sa Európa sústrediť na významné otázky odbornej prípravy a vzdelávania. Litovské Predsedníctvo podporuje ďalšie akcentovanie tejto oblasti, aby sme si dobre stáli e, na trhu so severovnými. Budeme hľadať prostriedky a nástroje, aby sme posilnili spoluprácu v oblasti školstva a zamestnanosti, tak ako bolo spomenuté na konferencii v Lipsku minulý týždeň, kde sa hovorilo o učňovskom školstve. Rád by som svoju prezentáciu zakončil tým, že spomeniem e, nástroj, ktorý, stále, ktorý je stále viac populárny, ale stále ešte súvisí s e, mnohými otázkami. Sú to masívne otvorené kurzy online, ktoré sa rýchlo rozvíjajú v auguste 2012, len 4 mesiace po tom, čo, sa, čo vznikla spoločnosť, ktorá poskytuje tieto kurzy, sa zaregistrovalo viac ako milión študentov zo skoro 200 krajín. Táto náhla popularita týchto foriem, ale aj iných foriem digitálneho vzdelávania spolu so záujmom o e, so záujmom zo strany e, univerzít je takým signálom nového modelu. A nie je určite prekvapením, že je to nový impuls nielen pre e, výskumníkov v oblasti vzdelávania, ale aj pre tých, čo tvoria politiky. Tieto otvorené zdroje vzdelávania môžu veľmi prispieť k medzikultúrnej spolupráci a Viete, že tento spôsob vzdelávania je dostupný odkiaľkoľvek. Môžu tým pádom v rámci týchto virtuálnych komunít vzdelávania aj prispieť k úspore nákladov. A ja si myslím, že to je dôležitý prvok, na ktorý kladie dôraz aj naše predsedníctvo. Je možné zlepšiť metodiku, je lepšie je možné zvýšiť kvalitu vzdelávania, čo je ďalšia priorita nášho predsedníctva tým, že budeme mať viac zacielené, viac e, na mieru šité prístupy. Tradicionalisti sa boja, že digitálne vzdelávanie v konečnom dôsledku úplne zastúpi alebo vylúči dokonca učiteľov. My sa nastávame, že celoživotné vzdelávanie nie je privilegiom len nie, niektorých z nás. A existuje naliehavá potreba na to, aby tí, čo vytvárajú politiky, si uvedomili, aký je veľký potenciál týchto otvorených strojov vzdelávania. Nazdávame sa, že je čas, aby ministri školstva Európskej únie videli výzvy, ktoré aj príležitosti, ktoré tento zdroj vzdelávania prináša. Komisia v novembri prišla s novou iniciatívou Opening Up Education, to znamená otvorenie vzdelávacieho procesu. Litovské predsedníctvo bude reagovať na túto iniciatívu tým, že budeme e, sa touto tebou zaoberať v e, v rámci nášho predsedníctva. Myslím si, že je to dobrý smer, ktorým sa naši spolupčania v Európe majú uberať. Pani predsedníčka, toto sú výzvy a témy v oblasti e, vzdelávania a školstva, ktoré by som chcel mať na programe na ďalších 6 mesiacov. Ďalšie, ďalej by som chcel dodať, že tým, že budeme realizovať program predsedníctva, tak tým potvrdíme náš záväzok prispieť k spolahlivosti a k otvorenosti Európy. Budem rád, ak sa ak budem môcť odpovedať na vaše otázky a dúfam, že v rámci našich konferencií, ktoré sa budú konať v priebehu nášho predsedníctva, budeme môcť o otázkach, ktoré som tu na predložil hovoriť podrobnejšie. Nie som si istá, či to, mm, teda ako to bude. Mohli by ste nám jednoducho povedať, čo to, to je MOK. Nikdy sme o tom nehovorili. Takže MOOC. Nikdy sme o tom predtým nehovorili. Mohli by ste nám to nejako predstaviť? Odkiaľ na to budú peniaze? čo to z MOOC znamenať. Sú to hromadné internetové kurzy e, podľa skratky, ale teda mnohí ľudia zrejme s týmto pojmom nie sú oboznámení, ako spravodajkňa by som mala, takže nech sa páči. To som zdôraznila vo svojej správe, je to e, niečo nové hlavný otvorený e, vzdelávací zdroj MOOCs. Ide o americké a azijské krajiny, ktoré to organizujú. Šanghajská, Šta- e, Stanfordská univerzita, Južná Karolina, Edinburgh a ostatné univerzity, aj teda ďalšie univerzity v Anglicku, e, vynaložili veľkú snahu a pripravili veľké množstvo kurzov, prednášok cez internet, e, teda online. E, ide o prezentácie tých najlepších profesorov, ale e, je tu jeden problém. Ako to zaniesť do formálneho vzdelávania študentov? E, ide o formálne akceptovanie toho, čo vieme a môžeme urobiť. Naše diskusie v rade sa snažia prejsť z neformálnej platformy vzdelávania do formálnej platformy, ktorá by mohla uznaná formou certifikátov alebo niečoho podobného po skončení určitého školiaceho modulu. Takže posledná otázka je, ako zabezpečíme kvalitu výučby. Keď ste povedali, že vlastne nie je jasné, kto sedí za tým počítačom. A toto je vážna otázka, na ktorú potrebujeme odpovedať. Čo to znamená tá skrátka, hovorí predsedníčka, otvorené online kurzy pre širokú verejnosť. Neznie to dobre, hovorí predsednička. Tak to je proste. A pán minister s ňou súhlasí. Dobre, budem hovoriť po nemecky. No. Also ich meine, uh... Dobre, diaľkové štúdium vždy existovalo, takáto forma štúdia, ale to bolo v rámci existujúcej ponuky a nemuseli sme nejakým spôsobom sa trápiť eh, ohľadom toho, či to bude uznávané alebo nie. Univerzity to mali v ponuke a bolo to diaľkové štúdium. A teraz robíme niečo aziaticko, americko, karibské, zvláštne, komické, veľmi zvláštne, veľmi komické. Ale to nesúvisí nejakým spôsobom s Erasmus+ a keď e, budete na tom pracovať, tak budete nájsť spôsoby uznávania, tak aby mladí ľudia kvázi na konci e, sa ocitli bez diplomu. A máte pravdu, keď hovoríte o tom, že sa budete o to snažiť. Musím ale povedať, že fú, to nie je naša úloha. A ani to s nami nejak nesúvisí. E, my sme sa tým nikdy nezaoberali, dnes to počujeme prvýkrát a neviem si predstaviť, e, že pred vašim predsedníctvom rady to ešte nebolo témou. Íry e, sa zaoberali našim programom Erasmus+, pretože to bolo dôležité, ale tú druhú tému sme ešte nikdy nepočuli. Možno sa to objavilo v tých predchádzajúcich e, predsedníctvách. Čiže vždy je niečo nové, je tu veľa takých skrytých agent, hidden agenda, jak sa povie agenda. Nie je to príliš milé, podľa mňa, no ale vy za to nemôžete. E, pán Sanchez, ako prvá, nech sa páči. Merci, madame la Ďakujem, pani predsedníčka. Pán minister, ďakujem vám za váš prejav, pretože v oblasti vzdelávania e, sa dostávame do jedného z najdôležitejších sektorov pre budúcnosť Európskej únie. Niektoré body, ktoré ste spomínali, nebudem hovoriť o mobilite, o tej sme hovorili, hovorili sme o Erasme, ako Vyučujúca a europoslankyňa chcem pripomenúť, že je dôležité bojovať proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a že je potrebné aj valorizovať a rozvíjať profesionálne vzdelávanie. To ste nakoniec spomenuli aj vy prostredníctvom výučby, prostredníctvom vysokoškolského vzdelávania, alternatívneho vzdelávania a tak ďalej. Ja chcem zdôrazniť potrebu pre Európsku úniu zaujímať sa, a to ako prioritu, o rozvoj vysokoškolského vzdelávania. Toto je zásadné v, in, v intelektuálnej oblasti. Uh, Cezhraničná mobilita v Európskej únii znamená mobilitu myšlienok študentov financií a to prispieva k rozvoju informačných technológií, komunikácie, ako aj k zmene prostredia pre vysokoškolské vzdelávania. Pri každej príležitosti opakujeme, že vysokoškolské vzdelávania sa musí približovať k svetu podnikov a chceme, aby pripravilo občanov zajtražka efektívnym spôsobom na e, súčasnú európsku spoločnosť Tiež chcem upozorniť na dôležitosť vzdelávania od ranného veku. Vo všetkých témach, ktoré sú priority EU 2020, umelecké kultúrne vzdelávania ako nástroj európskej integrácie, vzdelávanie v oblasti životného prostredia, udržateľného rozvoja, vzdelávanie smerom k európskemu občianstvu, ktoré bude rešpektovať sociálne začlenenie, sme citovať členské krajiny, ktoré berú do úvahy všetkými možnými spôsobmi a prostriedkami, ktoré máme k dispozícii e, na dosiahnutie tohto cieľa. Toto musíme brať e, do úvahy aj v práci litovského predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Zver. Pán predsedujúča, spoštovaný gospod minister, tudi ja som zadovoljen z vašim prikazom Ďakujem za to, že ste mi dali slovo, pani predsednička, pán minister. Aj ja som spokojná s vašim prejavom priorít v oblasti vzdelávania na obdobie, na obdobie vášho predsedníctva. Chcela by som vám ale položiť otázku. Chcel by som vám položiť otázku. A síce, je tu problém v oblasti vzdelávania v Európskej únie. Veľa mladých eh, je nezamestnaných veľa vzdelaných mladých ľudí a na druhej strane máme asi 2 milióny pracovných pozícií, ktoré nedokážeme obsadiť. Takže je tu veľký e, rozkol medzi produkciou v oblasti vzdelávania a na druhej strane dopytom v oblasti pracovného trhu. Európska únia by mala znížiť tento rozdiel, túto priepasť a dokonca sa snažiť, aby úplne vymizol. Zatiaľ sa nám v tejto úlohe nedarí. Takže aký je nový spôsob alebo nejaká reforma, ktorá by bola možná v oblasti vzdelávania? Európske krajiny musia zmeniť svoju filozofiu vzdelávania na všetkých úrovniach. Vzdelávanie musí byť skôr alebo predovšetkým prepojené s praxou, Študenti musia mať spôsob, možnosť spoznať svet podnikov, napríklad je to Humboldtov prístup, univerzity by mali oveľa viacej Ehm, byť začlenené do reálneho sveta, mali by schopné reálne alebo rýchlo reagovať na potreby spoločnosti. Takýmto spôsobom by sme mohli stimulovať vytváranie potrebných profilov a profesí, ktoré sú najkonkurencieschopnejšie a najzaujímavejšie. Ako Európsky parlament nemôžeme veľmi ovplyvniť reformy v členských krajinách v oblasti vzdelávania a v praxi je ťažké zabezpečiť to, že bruselské odporúčania budú zrealizované. Takže ako reagovať na takúto situáciu? Ďakujem. Pán Papa Nikolau. Pán Papa Thank you very much. Eh, Ďakujem pekne. Pán minister, vítajte. Želám vám všetko dobré vo vašom predsedníctve. Keď som si vypočul váš prejav, tak som ho považoval za veľmi zaujímavý a solidný. Je to veľmi pozbudzujúce pre mňa ako člena Európskeho parlamentu vidieť taký komplexný a moderný prístup uh, Ehm, myslím si, že váš prístup je veľmi moderný a súhlasím s pani predsedničkou, že sme momentálne ešte nie je schopný zanalizovať alebo mať taký celkový obraz o online kurzoch pre širokú verejnosť. Vítame vznik takýchto kurzov a v našom, našej poslednej správe pre stratégiu mládeže sa tento nový trend spomína Tiež sme vyjadrili naše obavy ohľadom toho, ako tieto nové kurzy, masívne kurzy, by bolo možné uznávať ako pridanú hodnotu pre schopnosti a vedomosti mladých ľudí. Ako to pridať? A teda máme obavy a treba zanalizovať tento nový spôsob vzdelávania spájate vzdelávanie a reálne profesie v živote, to pokladám za veľmi dobré. Musíme si vypočuť od ministrov e, školstva um, si ich názor, vypočuť si ich názor na celoživotné vzdelávanie alebo ich pohľad na vec, uh, Nejde len o mladých ľudí, mladých zamestnancov. A čo som ale nepočul a potreboval by som možno reakciu z vašej strany, je prepojenie alebo kombinácia štúdia a pracovných skúseností, tzv. duálny systém. Rozsiahle o tom hovoríme v tomto výbore. A je to veľmi spojené s otázkou alebo témou mládeže a zamestnanosti. Môj kolega povedal, že máme mm, prázdne alebo neobsadené pracovné miesta, kde sa musí skombinovať priorita, priority systému vzdelávania a potreby e, ktoré existujú na reálnom trhu a je potrebné sa aj pripraviť Teda nečakať, kým niekto bude mať diplom a potom sa pozerať na to, že ako ho zaintegrovať do pracovného života. To treba urobiť ešte predtým. Želám vám všetko dobré ešte raz vo vašom predsedníctve. Opakujem to, Myslím si, že od vášho predsedníctva môžeme veľa očakávať. Ďakujem. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Kolegyňa Nevedalová. Ďakujem vám pekne. Súhlasím samozrejme s tým, čo povedali všetci moji predrečníci a možno na Margo tej vašej, toho, toho vášho nového nápadu z MOK, ak som to dobre prečítala. Eh, ja si myslím, že je to veľmi zaujímavé, ale takisto by sme si možno mali uvedomiť, že my v Európskej únii máme výborných profesorov, máme výborné eh, univerzity, výborné vzdelávanie a možno samozrejme nemôžem vám eh, povedať, čo máte robiť ako predsedníctvo, ale možno by som odporúčila skôr sa zameriavať na uznávanie diplomov a vzdelávanie v rámci Európskej únie, ako zameriavať sa na to, ako nejaké iné vzdelávanie z mimo Európskej únie budeme uznávať u nás. Ale to je samozrejme všetko na vás. Mne sa veľmi páčilo, že máte dosť veľa priorit, tie, ktoré ste prezentovali, vlastne sa všetky týkajú môjho, z mojej správy eh, reform vzdelávanie Rating Education. Uh, ale zdá sa mi, že máte toho trošku veľa, ktoré ste si naplánovali. E, dúfam, že sa vám to podarí splniť, ja vám držím palcem. Chápem napríklad vaše zameranie na východné partnerstvo, čo je úplne prirodzené. Páči sa mi podpora jazykov, e, určite zlepšenie postavenia odborného vzdelávania, ale zaujíma ma, e, čo vlastne chcete konkrétne urobiť vo všetkých týchto veciach, pretože to, čo ste prezentovali, ak som správne pochopila, bolo všetko len stretnutie ministrov, ktoré má byť v novembri Čiže mňa zaujíma, či máte naplánované nejaké iné konkrétne kroky, ktoré chcete v týchto všetkých oblastiach e, urobiť čo znamená, či chcete robiť k tomu debaty, konferencie, nejaké špeciálne iné eh, združenia, alebo ja neviem, čo ste si presne naplánovali, pretože naozaj okrem toho novembrového stretnutia, ktoré ste viackrát spomenuli, my, eh, som nezachytila žiadnu inú aktivitu, ktorú plánujete, čo samozrejme nespochybňujem, ale nemyslím si, že všetky tieto štyri priority, ktoré sú naozaj tak veľmi rozdielne, dokážete zvládnuť v rámci jedného stretnutia ministrov eh, školstva, Ehm, pre mňa je to trošku nepredstaviteľné, ale samozrejme držím vám veľmi palce. Páči sa mi všetko, čo ste odprezentovali, ale možno naozaj sa zamerať na niečo, čo vieme trošku posunúť a veľmi sa mi páčila vaša poznámka o lige pre učňovské vzdelávanie, že chcete naďalej pokračovať v tejto veci. Možno by som ešte upozornila na zlepšenie postavenia e, stážistov a ľudí, ktorí e, robia stáže napríklad aj v inštitúciách, čo je veľmi zaujímavá vec. a Možno na toto sa trošku viacej zamerať, ale držím vám palce a dúfam, že budete úspešní. A ja mám veľa otázok ohľadne mládeže ako môj kolega Jorgos, ale ja si to nechám pre vašu kolegyňu, ktorá príde neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kamejvert, ďakujem pekne, srdečná vďaka aj pánovi ministrovi za tie pripomienky. Rada by som sa teraz sústredila na tie dve veci. Jedna vec nabrala také jasné kontúry minulý týždeň a ešte teraz eh, počas toho vášho vysvetlenia máme ten nádherný cieľ eh, v stratégie 2020 eh, zvýšiť podiel vzdelaných mladých ľudí, alebo teda vyš, vyššie vzdelávanie, alebo vysokoškolských vzdelaných a vždy poukazujeme na to, že keď hovoríme o vyššom vzdelávaní alebo vyššej kvalifikácii alebo vysokoškolskom vzdelávaní, že nemáme vždy na pamäti len e, diplomy z univerzít. A na tom či onom mieste vždy to presakuje počas diskusí aj tu na úrovni výboru. A musíme e, zabezpečiť nejakú zmenu povedomia, tak povediac, v rámci e, našej spoločnosti. Včera som videla správu v nemeckých médiách, kde sa hovorilo o situácii v vzdelávaní e, vo Francúzsku. Hovoril tam mesiar, že nedokáže si zabezpečiť vzdelávanie za nejaký dro- málo, málo peňazí, pretože vzdelávanie v takýchto typoch e, remesiel alebo teda profesí už nemá žiadny, e, žiadnu spoločenskú hodnotu, pretože spoločenský hodnotu má len univerzitný diplom alebo len univerzitné vzdelanie je takým dobrým vzdelaním. A ja si myslím e, práve na pozadí toho, čo povedal kolega Zver, že máme problém s odborným vzdelanými ľuďmi že medzi časom sa objavil naozaj veľké manko alebo veľký, veľký nedostatok eh, odborne vzdelaných ľudí v Európach a to sú ľudia, ktorí nepotrebujú nevyhnutne univerzitné vzdelanie uzavreté, ukončené. Preto musíme spoločensky veľmi na tom pracovať a takisto aj pokiaľ ide o voľbu našeho jazyka a terminológie, musíme dávať na to pozor, keď hovoríme o kvalifikovanom vzdelávaní a kvalifikovaných e, diplomoch, alebo, takže nie to vždy, nebude to vždy automaticky znamenať univerzitné, ukončené univerzitné vzdelanie alebo vysokoškolské. Môže to byť aj vzdelávanie v klasickom remesle, ako je pekár, e, cukrár alebo čokoľvek že aj to je dobre kvalitné vzdelanie a že sú to práce a pracovné miesta, ktoré sú spoločensky žiadané a potrebné. Aj do budúcnosti budeme potrebovať ľudí, ktorí budú opravovať naše vedenia e, vodovodné alebo ktorí budú vedieť opraviť e, kúrenie a na to nepotrebujú mať univerzitné vzdelanie a na to je nevyhnutné zabezpečiť práve zmenu uvažovaní spoločnosti aby nad rámec tých e, diplomov z univerzít e, sme uznávali aj tých, ktorí dokázajú takto hodnotne prispieť chodu spoločnosti a takto si zarábať na chlieb. To je veľmi dôležité z môjho pohľadu, pretože tak v EU, ako teda na úrovni komisie, ako aj tu v parlamente, e, často nesprávnym spôsobom tie veci možno smerujeme alebo pomenovávame. Tá druhá vec, to MOC, MOC, bola som najmenej tak, minimálne tak prekvapená ako pani predsednička, ja som predtým nepočula o tom, a určite nepoviem, že takéto moduly nemôžeme integrovať do vzdelávania, ale predsa len by som tu mala veľký problém s týmto, keď sa pustíme v Európe smerom takým, že povieme, že vzdelávanie teraz pôjde len formou e-learning, elektronického vzdelávania v akékoľvek forme, pretože si myslím, že vzdelávanie má prebiehať aj formou univerzít, aj, aj praktického pohľadu E, výrazne súvisí s výmenou myšlienok, podnetov a s diskurzom, a s diskusiou. A to si naozaj neviem celkom dobre e, predstaviť. A kolegyňa Nevedelová veľmi dobre povedala, že máme dobré, skvelé univerzity na tomto svete v Európe a nechcem spochybňovať, že možno americký profesor e, s prednáškou dokáže obohatiť nemecký univerzitný seminár. Ale naozaj by som chcela srdečne poprosiť, aby sme tú hodnotu smerom z klasického vzdelávania, e, ktorá spočíva aj na výmene názorov a myšlienok, aj diskusí týchto myšlienok, aby sme to nenahrádzali len takým spôsobom, že všetci budú sedieť vo svojich kamrlíkoch a budú sa pozerať e, na monitor. Musíme potom naozaj uvažovať tu či tam, kde je to dobré, kde sa to dá použiť, kde nie, kde to dáva zmysel ako to potom uznáme v konečnom dôsledku, ale nie e, hneď to bábetko vyliať aj z vodou z vane a povedať, nepotrebujeme tie univerzity, pretože všetci to budeme robiť z našich e, garzoniek alebo teda zavretých v izbách a naozaj by sme to zredukovali výrazne a to nechcem. Ďakujem pekne, Hanu Takula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Dovolte, aby som sa poďakoval pánu ministrovi za vynikajúcu prezentáciu. Bare by sme mohli začať, e, začať s tými otvorenými online kurzmi pre širokú verejnosť. Majú veľký potenciál a je výborné, že hľadáme nové možnosti, ale treba pamätať na to, že keď hovoríme o vzdelávacom procese v Európe, čo je veľmi dôležitá téma a preto konec koncov sa tým aj zaoberáme v tomto výbore, je to aj oblasť e, otvorenej koordinácie. A práve preto nové otvorené systémy sú vítané, pretože prispievajú k otvorenosti mysli. Nie sme proti zmenám. Treba sa pripraviť na budúcnosť a dať vlastne na vyššiu úroveň tú laťku vzdelávania. A v rámci e, spolupráce členských štátov existuje e, koordinácia ako modus operandi. Musíme ale užšie spolupracovať e, v oblasti vzdelávania. Keď sa dívam na situáciu v Európe, mám úplne pocit istoty, či vieme, na čo kladieme dôraz vo vzdelávaní. Nie som si úplne istý, či chápeme, ako sa svet zmenil. Došlo k významným zmenám v posledných eh, desaťročiach a v Európe vidíme dôsledky zmien na napríklad nezamestnosti mládeže a na e, sociálnej vyčlenenosti. Bohužiaľ zdá sa, že tí, ktorí sú na ceste k vylúčenosti, sú veľkou výzvou, čo sa týka ich možností ich opäť zaradenia do opätovného zaradenia do vzdelávacieho procesu. A myslím si, že odborné vzdelávanie je tiež spôsob, ako zapojiť opäť ľudí do e, spoločnosti. Čo sa týka litovského e, predsedníctva, E, pán Pavel Kis sa k tomu vyjadri, vyjadril. Čo potrebujeme na jednotnom trhu? V čom máme vzdelávať ľudí? Akých, e, aký typ vzdelania u ľudí potrebujeme? 40 najväčších spoločností vo svete má viac peňazí a zdrojov než najvyš, najväčší členovia e, Spojených národov. Neplatia žiadne dane, pretože sú registrované v daňových rajoch. A vzhľadom na náklady na prácu v Európe, ktoré nie sú konkurencieschopné, musíme sa zamyslieť nad tým, akú pridanú hodnotu môžeme ponúknuť v inovácii, v výskume a vo vývoji a tiež v podstate toho, čo tieto oblasti obnášajú. Samozrejme, že sú to aj služby, ale musíme veľmi rýchlo o tom v Európe diskutovať, pretože máme pred sebou tie medzníky v rokoch 2020-2025, ale Všetky e, vaše ponuky sú vítané. Potrebujeme nové schopnosti, aby sme prispeli k zlepšeniu postavenia Európy. Takže dovolte, aby som sa vám, pán minister, poďakoval za skutočne zaujímavé pripomienky a poznámky a budem sa na vaše predsedníctvo tešiť. Ďakujem. Kolega Markus Korega. Ďakujem, pán predseda. Ja, pani predsednička, prepačte. Ďakujem vám, pán minister, za prezentáciu. A ak dovolíte, rád by som vám niečo poradil. A nadvezujem na to, čo už povedali e, ďalší kolegovia. Pochádzam z Talianska, kde máme vysokú mieru nezamestnanosti mládeže. Táto nezamestnanosť, títo nezamestnaní sa rekrutujú z takých profesí, ako sú treba z pekári. Jednoducho nájdu pekáreň, ktorá by ich zamestnala. Za posledných, eh, teda za budúcich 6 mesiacov nezmeníte svet a musíte si uvedomiť, že ešte budete mať e, skrátené obdobie o obdobie dovoleniek a vianočných prázdnin. Áno, je treba využívať absolventov univerzit a ich vzdelanie. Keď hovoríme o diplomoch a vzdelaní v rôznych oblastiach, tak vieme, že aj tu Máme celý rad nezamestnaných týchto prestížnych, medzi týmito prestížnymi absolventmi. Myslím si, že jedna z priorít litovského predsedníctva by mohlo byť vyslanie úplne jasného signálu v tom zmysle, že treba klásť dôraz na odborné vzdelávanie, ktoré poskytne mladým ľuďom prácu a že takto vzdelaní ľudia a odborne pripravení ľudia nemajú byť diskriminovaní na pracovnom trhu. Ďakujem pekne a ja by som chcel dve pripomienky, podobne ako Markus Kore a pani Evert. Kamer Evert, počas tohto legislatívneho obdobia sme hovorili často o prepojení e, podnikateľskej sféry a vysokoškolského vzdelávania. To je v poriadku, ale prečo ešte stále hovoríme vysoké školy a biznis? E, mali by sme to prepojiť biznis a vzdelávanie. Tam potrebujeme to, túto väzbu vytvoriť. Máme to v Nemecku, máme to v Holandsku, máme to v Rakúsku. A prečo tieto krajiny majú tak nízku mieru nezamestnanosti mladých v porovnaní s ostatnými? Pretože tie e, zamestnania, ktoré vychádzajú zo spolupráce medzi odvetviami a medzi e, vzdelávaním, majú uznanie, sú uznávané nejaký inštalatér, máme inštalatér aj pekára a na nich sa nepozerá nikto nejakým krivým okom, krivým pohľadom, pretože nemajú univerzitné vzdelanie, tá nepotrebujú. Treba e, nova, na novo nastaviť to uvažovanie v spoločnosti, aby sme rešpektovali všetky takéto e, formy vzdelania, všetky takéto profesie a nemusí to vždy znamená, že si odsedí človek v univerzitných laviciach kopu rokov Čiže mali by sme viacerí pracovať na takejto zmene. Čiže nie len vysokoškolské vzdelávanie a podnikateľské, alebo teda podniky, ale vo všeobecnosti vzdelávanie a e, podniky. A to, čo povedala pani Kamerevert, je naozaj veľmi zlé, že medzičasom sa objavilo toľko problémov e, medzi krajinami. Ja som zo Sarska, e, to je na francúzsko-nemeckej hranici frizorka moja, alebo tá kadenička nemôže zamestnať eh, žiadnych učňov, alebo teda nemôže on zamestnať žiadnych učňov z Francúzska, aj keby chcel, pretože musí potom odvádzať, keď zamestná takéhoto nejakého učňa, eh, peniaze Francúzsku, nejaké odvody. To je neuveriteľná schizofrénia. Eh, musíme nájsť možno nejakú výnimku, aspoň pokiaľ ide o Eh, pokiaľ ide o zamestnávanie takýchto učňov na cezhraničných oblastiach, lebo samozrejme odvládajú ten jazyk potrebný na to, aby to robili. Takže eh, teraz áno, eh, ja nie som proti proti tým obnov, nejakým novým prvkom a aj byť zaujímavé, ale najprv si správame domáce úlohy doma. Bolonský proces ešte nie je správne spustený, je nekompletný, neúplný a teraz sa znažu pustíme do nejakých nových modulov a naozaj budeme z toho šialení. Mali by sme byť e, opatrní, predsa len ja sa domnievam, že tú opatrnosť by sme si mali zachovať a ja nemám nič proti tomu, aby sme zavádzali nové modely, nové prvky, ale treba nejaký rámec mať. Ak nemáte rámec, tak nemáte istotu, nedáte istotu pre študujúcich. A to je ten problém, ktorý s tým mám. Dobre, čiže toto som chcela ja spomenúť a myslím si, že teraz e, pán minister dostane slovo a priestor na odpoveď. Uh, thank you. Uh, uh, uh. Ďakujem. Koľko mám času? 7 minút, nech sa páči. O 4 na 12 musí kolega minister odísť, takže by som bola rada, keby ešte mal čas niečo povedať. Takže ja zhrniem všetky otázky. Najskôr k tomu eh, tým otvoreným online kurzom pre širokú verejnosť V súčasnosti máme viac ako 800 tisíc študentov z Európskej únii na tejto platforme, tak sa nazdávame, že by mala Európska únia nejakým spôsobom zareagovať. Aspoň by sme mali začať diskutovať o tom, čo sme pripravení preto urobiť. Nebude to formalizované na nejakej platforme alebo na nejakých rozhodnutiach, ale jednoducho len také smerovanie v rámci Európy a v tom duchu boli aj vaše pripomienky. Ešte mám niektoré otázky, ktoré sa tak prelinali, alebo témy, ktoré sa prelinali vo všetkých tých otázkach a to je prepojenie medzi vzdelávaním a odborným vzdelávaním a obchodnou a podnikateľskou sférou. V rámci týchto transferov sa ocitáme v takej prekernej situácii. Máme dobré, dobrých výskumníkov, ale ich výsledky sa nenutne premietajú do e, využitia v priemysle. A práve vo vzdelávaní je to rovnaké. Existujú veľmi kvalitné a prestížne univerzity, ale ich absolventi nie sú dobre príjmaní na pracovnom trhu. To znamená, že existuje disproporcia medzi znalosťami a zručnosťami, ktoré poskytujú univerzity študentom a medzi tým, čo vyžaduje priemyselná a podnikateľská sféra. Diskutovali sme o tom, že by sme mohli prispieť v rámci nášho predsedníctva k tomu, aby sa dospelo k nejakým záverom e, v rámci rady. Takže pracujeme na tom. A tie prvé dni nášho predsedníctva boli plodné a tá deklarácia k európskemu prístupu k učňovskému školstvu je, myslím, dobrým príkladom, ako dobre pristupovať k zamestnanosti a k spolupráci s priemyslom a podnikateľským sektorom. Potrebujeme vedieť, čo očakáva tento sektor od vzdelávacieho systému. A vzdelávací systém by mal plne reagovať na to, čo potrebuje spoločnosť. Na jednej strane máme mnoho e, nezamestnaných, na druhej strane potrebujeme technických odborníkov, potrebujeme špecialistov na komunikačné technológie a podobne. Nazdávam, že e, hovoríme na rovnakej vlnovej dĺžke. Chcel by som vám všetkým poďakovať a rád by som dal k dispozícii mikrofón ďalšej e, pani ministerke. Ďakujem a budem, slúbujem vám, že budem pracovať svedomito pre budúcnosť Európy. Ďakujem a ďakujem aj za vašu solidaritu s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 Takže jedného ministra sme poslali preč a druhý minister tu ešte nie je. Je o dámu, takže je to pani ministerka. A? Veronique?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 Oui, mais il est parti directement. Quand les élèves Roberto, il faut les chercher, je vais chercher Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So take a seat. Thank you. Frisches Glas. So good morning. Um, Želám dobré ráno pani ministerke Babedinskene, ktorá je ministerkou práce a sociálneho zabezpečenia a má vo svojej kompetencii aj mládež. Takže prosím, sústrete sa na mládež. Týmto vám odozdávam mikrofón. Povedali ste, že sa veľmi ponáhľate, takže nech sa páči. Želám vám dobré ráno. Ďakujem pani predsednička, vážení členové Európskeho parlamentu, dámy a páni. Chcela by som vám predovšetkým poďakovať za možnosť pohovoriť o prioritách litovského predsedníctva v e, oblasti mládeže. Uvedomujem si veľkú a významnú rolu, ktorú predstavuje Európsky parlament v rozhodovaní o 500 miliónoch občanoch Európy každý minister, ktorý sem príde, sa bude usilovať o produktívnu, efektívnu a vzájomne prospešnú spoluprácu a samozrejme ani ja nie som v tomto výnimkou. Čo sa týka budúcnosti Európy, tak tá spočíva na mládeži, ktorá je ako pozitívna hybná sila integrácia mládeže do sociálnej, do spoločenského a e, hospodárskeho života a lepšie využitie jej potenciálu je najlepšou zárukou udržiteľného rozvoja v Európe. Aby sme vytvorili podmienky, ktoré prispievajú k aktívnej účastní mládeže e, v demokratickej spoločnosti, otvorenej spoločnosti, tak to znamená, že im budeme načúvať, že budeme načúvať mládeži a že pozbudíme spoluprácu, že prispejeme myšlienkami, ktoré sa budú opierať o existujúce programy v Európe. Budeme sa viac sústrediť na dôraz na potreby mládež v každej oblasti politík. Mladí ľudia čelia veľkým výzvam na trhu práce, nie je dostatok príležitosti a to má dopad na život každého jedinca. V takejto situácii sú mladí ľudia obzvlášť zraniteľní a nezamestnanosť predstavuje nielen nedostatočnú integráciu mladých ľudí do spoločnosti, ale ústi aj do vyčlenenosti a prináša riziko kriminality. Riadna práca a sociálna začlenenosť pomôže, aby mladí ľudia sa začlenili do spoločnosti, aktívne sa jej zúčastnili a bojovali proti chudobe. Vedie to teda k potrebe zlepšiť zručnosti tak, aby mladí ľudia lepšie využili možnosti práce, ktoré sa im ponúkajú, aby boli aktívnejší v spoločenských e, činnostiach a aby prispievali k zlepšeniu Európskej únie. Je dôležité chápať, že mladí ľudia nie sú žiadne bremeno. Sú naopak zdrojom pre spoločnosť a mobilizácia tohto zdroja môže viesť k dosiahnutiu vyšších spoločenských cieľov. Aby sme prispeli k cieľ, viac prispeli k cieľom e, Európa do roku 2020, musíme prispieť k riešeniu problémov, ktorým čia mladí ľudia v rámci hospodárskej krízy. A veľký dôraz by sa mal klásť práve na tú zamestnanosť aj na podnikateľského ducha. Chceme podporiť kreativitu, chceme podporiť inováciu. Tiež by sme mali väčšiu pozornosť venovať sociálnemu začleneniu oblasti blahobytu a zdravia. Tá politika pre mladých, ktorú vytvárame dnes, by mala e, zaistiť budúcnosť mládeže vo všetkých 28 členských štátoch, tak aby tá mladá generácia v týchto štátoch nebola stratená. Hlavnou prioritou Litovska v Litvy v oblasti mládeže je, aby boli začlenovaní aj tí, ktorí sa nezúčastnia vzdelávacieho procesu odbornej prípravy ani nie sú zamestnaní. To je jedna z hlavných tém, ktoré e, úzko súvisia s nezamestnanosťou a sociálnou vyčlenosťou. Takáto situácia je škodlivá pre spoločnosť aj pre hospodárstvo. Keď je niekto mimo vzdelávací proces a mimo pracovný trh, tak sa jeho schopnosť zamestnať sa znižuje, má to dopad na fyzické, psychické zdravie a môže to ustiť e, v vstúpenie na dráhu zločinu. Títo ľudia, mladí ľudia, e, ktorí nie sú zamestnaní, sa nezdelávajú, sa nezúčastnia na spoločenskom a politickom živote. Potrebujeme prijať celý rad opatrení, ktorý umožní, aby sa títo ľudia vrátili na buď trh práce alebo do procesu vzdelávania. Zvláštny dôraz by sa mal klásť na tie najzraniteľnejšie skupiny. Úspešné politiky sa vždy úzko viažu na inováciu a preto je dôležité hľadať nové cesty, aby sme podchytili cieľové skupiny aj tých, ktorí nevedia náležite využívať svoje práva. Pripravíme závery rady práve pre týchto mladých ľudí, ktorí sa ani nevzdelávajú, ani nepracujú, ani nie sú v odbornej príprave. Budeme hľadať tie najlepšie spôsoby opatrenia na to, aby sme poskytli a otvorili možnosti pre týchto mladých ľudí, aby sa opäť zapojili do spoločenského života, aby sa vrátili na trh práce alebo do vzdelávacieho procesu. Budeme zdôrazňovať spoluprácu medzi ministerstvami a medzi sektormi aj inováciu. Budeme ďalej viesť diskusie o problémoch tejto skupiny mladých na konferencii o mládeži e, Európskej únie a budeme mať možnosť si vypočuť mladých ľudí. Budeme s nimi, v spolupráci s nimi hľadať nové inovatívne metódy a redovať tie staré tak, aby sme pomohli mladým ľuďom, ktorí sa nezdelávajú ani nie sú zamestnaní. Ďalšia takáto konferencia sa bude konať od 9. do 12. septembra vo Vilniuse. Bude to konferencia generálnych riaditeľov, ktorí zodpovedajú za otázky mládeže. Budeme hovoriť o štrukturovanom dialogu s mladými ľuďmi a budeme sa sústrediť na zlepšenie prístupu na trh práce pre ľudí, mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú, ktorí nie sú zamestnaní ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Potrebujeme viesť diskusie s týmito ľuďmi štrukturovane. Som plne presvedčená, že hlas mladých ľudí treba vypočuť a treba ho začleniť mládež do politík. Pretože verím, že takto urobíme z našich ľudí, mladých ľudí uvedomelých občanov, ktorí sa podielajú na vytváraní vlastnej budúcnosti a stanú sa aktívnymi občanmi. Musíme zapojiť aj tých, ktorí nie sú aktívni. Musíme zviditeľniť ten proces je to jedna z našich priorít v rámci predsedníctva Litvy. A čo sa týka úloh v tejto oblasti, dovolte, aby som povedala, že navrhneme deklaráciu Rady na tému Európska aliancia pre učňovské školstvo, tak aby sme vytvorili viac príležitostí pre zamestnanie mladých ľudí. Cieľom bude zmobilizovať ako členské štáty, tak sociálnych partnerov, aj podniky, zkrátka všetkých relevantných hráčov v tejto oblasti tak, aby sme zaistili vysokokvalitný proces účtovského vzdelávania. A aj Litva sa bude tejto oblasti venovať. Tiež, čo sa týka záruky pre mládež, eh, Youth Guarantee. Chceme zamedziť to, aby sa ocitali mladí ľudia dlhodobo mimo trh práce. Realizácia iniciatívy Youth Currency bude veľmi dôležitá pre vytvorenie pevného partnerského puta so všetkými dôležitými hráčmi a zaistí to, aby sme získali partnerov pre podporu mladých ľudí, aby sa prijali opatrenia, ktoré budú viesť k tomu, aby boli mladí ľudia integrovaní na pracovný trh. Mali by sme využiť všetky finančné zdroje, ktoré nám poskytuje Európsky sociálny fond a aj ďalšie štruktúrálne fondy v tejto oblasti. Je tiež veľmi dôležité, aby sme začlenili do tohto procesu sociálnych partnerov, keď riešime problémy mládeže a jej zamestnanosti. Budeme o tom hovoriť ako s, minister, s ministrami, kompetentnými ministrami, tak aj e, v rámci neformálnej rady pre zamestnanosť. Názor Európskeho parlamentu v tejto oblasti je dôležitý. Sledovali sme uznesenia, sledovali sme stanoviska Európskeho parlamentu v oblasti zamestnanosti mládeže a veľmi vítam e, dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť počas írskeho predsedníctva o budúcom programe v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a e, v oblasti športu Erasmus+. Podpora spolupráce je tiež e, jedna z našich priorít. Bude sa v Kaunase konať partnerstvo, e, konferencie na tému e, partnerstva e, s mládežou vo východnej Európe a to v oktobri 22. a 25. októbra. Budeme prezentovať spôsoby spolupráce s mládežou v rámci e, európskych procesov a procesov východného partnerstva a ich možný rozvoj. Veľmi vítame a veľmi si ceníme spoluprácu v rámci TRIA e, s našimi írskymi partnermi a tiež závery rady, ktoré sa e, týkajú a ktoré nadvezujú na Dublinskú deklaráciu. Dovolte, aby som využila túto príležitosť a pozvala vás na konferenciu o mládeži, ktorá sa bude konať vo Vilniuse na začiatku septembra. V priebehu nášho predsedníctva sa budeme aktívne zapájať do sledovania e, procesu vytvárania politík týkajúcich sa mládeže. Budeme spolupracovať s inými sektormi. Budeme aktívni, budeme predkladať návrhy, ktoré sa budú týkať otázok súvisiacich s mládežou. V priebehu predsedníctva sa budeme sústrediť na medzisektorálnu spoluprácu, pričom budeme klásť dôraz na mládež a na jej záujmy, aby sme zabezpečili lepšiu medzisektorálnu, medzisektorálnu spoluprácu, tak podporíme práve ten štrukturovaný dialog, štrukturovaný dialog s mládežou, umožní, aby sa zúčastnili dialogu aj predstavitelia ďalší, ďalších sektorov, či už ide o sektor zdravotníctva, školstva alebo zamestnanosti. Budeme sa usilovať zapojiť do štrukturovaného dialógu tú mládež, ktorá sa nezúčastní e, odbornej prípravy ani nie vo vzdelávacom procese. Chceme, aby aj mladí ľudia prispievali k tvorbe politik, ktorá, ktoré sa ich týkajú. Vrátanie možností ďalších spôsobov vzdelávania. Nemôžeme sa zaobísť bez mládeže, ak chceme vytvárať politiky, ktoré sa jej týkajú. Konec koncov mládež si stavia, buduje si vlastnú budúcnosť. Členovia kultúrneho, vážení členovia kultúrneho výboru, dovolte, aby som uzavrala svoje vystúpenie tým, že poviem, že pre každého z nás si tu z litovského predsedníctva je dôležité si uvedomiť, akú máme zodpovednosť a aké je dôležité komunikovať pokladáme túto spoluprácu nielen za možnú, ale aj za úspešnú. Ďakujem, otváram sa vašim otázkam, som pripravená na ne odpovedať. Ďakujem. Máme tu teraz trocha problém. Povedali ste, že musíte o 4 na 12 odísť. Možno môžete ešte zostať? Ako dlho ešte môžete zostať, prosím? Ešte 15 minút. Fajn. Takže, kolegovia, prosím, berte ohľad na to, že máme toto obmedzenie. Takže, prosím, nech sa páči, každý máte minútu. Trka, ďakujem za, vaše, za vašu prezentáciu, bola naozaj veľmi vyčerpávajúca. E, budem mať skôr poznámky ako otázky. Páči sa mi váš prístup, ktorý je cross-sektoriálny, čiže chcete naozaj vo viacerých oblastiach hovoriť o mladých ľuďoch ale začali ste veľmi nešťastne z môjho pohľadu, pretože ste veľakrát vo svojom prejave povedali, e, veľakrát ste hovorili iba o mladých ľuďoch, ktorí nie sú vo vzdelávaní alebo v pracovnom procese. Ja si myslím, že je oveľa väčšia skupina mladých ľudí, ktorí majú zamestnanie alebo sú vo vzdelávaní, na tých treba myslieť takisto. Čiže nezameriavať sa iba na tzv. níc, ale zameriavať sa na všetkých mladých ľudí. Páči sa mi vaša, vaša poznámka, že chcete pracovať naďalej na štrukturálnom dialogu s mládežou, to je úplne všetko fajn. Um, možno ďalšia taká negatívna vec, ktorú ste tiež viackrát spomenuli, uh, nemôžete hovoriť o mladých ľuďoch, ktorí nie sú E, v škole alebo nie sú v zamestnaní že sú potenciálne všetci kriminálnici. To by som vás chcela poprosiť naozaj aby ste to už nikdy v žiadnom prejave verejne nikdy nepovedali lebo to je veľmi nešťastná e, formulácia ktorá nerobí dobre nikomu z nás a ďalej možno zamerať sa aj v tom štrukturovanom dialogu s mládežou na to, že musíme sa zamerať na, tých, na tú oveľa väčšiu skupinu, o ktorej som hovorila a možno sa zamerať aj na to, že práve mladí ľudia sú tí, ktorí chodia možno najmenej participujú na spoločnosti lebo majú pocit, že to rozhodovanie v spoločnosti nie je o nich. A to je ale z nášho pohľadu veľmi dôležité aj v súčasnej dobe, pretože máme blížiace sa európske voľby, kde práve skupina mladých ľudí je tá, ktorá sa najmenej zúčastňuje na európskych voľbách a treba z nej vychovávať aktívnych občanov a to by som vás chcela poprosiť aby bola tiež jedna z vecí na ktorú sa zameriate ako vaše predsedníctvo. ďakujem veľmi pekne. Kolega Papa Nikolau, minúta. Ďakujem pani predsednička. Pani ministerka, ďakujem za váš prejav Naozaj otázky mládeže nie sú ľahkou témou na európskej úrovni. Mali, máme tu kompetencie Európy, tak ako je to zakotvené v zmluvách a mnohé diskusie, mnohé obavy. Keď som si vypočul váš prejav, tak som znovu nadobudol pocit, že, že žijeme v odlišných svetoch Hovorím to preto, lebo som nepočul z vašej strany nič a vy tu zastupujete predsedníctvo o nedávnych rozhodnutiach rady, o poslednom vývoji. Ehm, niektorí európsky lídry to použi- považujú za prioritu otázku mládeže. Sú tu mnohé rozhodnutia, mnohé oznámenia a tieto budú vytvárať príležitosti pre mládež. Pred dvomi rokmi sme mali pána predsedu komisie Barosa povedal, že 30 miliard sa nevyužíva a malo by sa to využiť pre mládež. Potom e, niektoré členské krajiny mali problémy s vytváraním príležitostí pre mladých. Žiadna spätná väzba zo strany rady, otvorená metóda koordinácie. Niektorí ľudia teda jednoducho chýba tu spätná väzba a pritom e, je tu veľká zaangažovanosť parlamentu. No a na záver, keďže pani predsednička mi signalizuje, že nemám čas, mm, toto je naliehavá situácia pred voľbami. O tomto sa bude značne hovoriť. Vy ste kompetentná ministerka. Myslíte si, že by ste počas obdobia vášho predsedníctva mohli byť presnejšia v riešení otázok mladých a poskytovaní špecifických riešení. Pozrite sa na našu stratégiu pre mladých, na trendy, ktoré boli zverejnené komisiou pre mládež mnohé prvky od nás, od komisie, ale potrebujeme presné riešenia. Takže potrebovali sme nejakú spätnú väzbu z vašej strany. Ďakujem pani Penerapatu. Ďakujem, pani predsedníčka. Vítajte, pani, pani ministerka. Mňa trochu prekvapilo, a to aj kolegovia e, hovorili, nehovorili ste o žiadnych zárukách pre mládež. Toto schválila rada, Európsky parlament to navrhol. Nič ste o tom nehovorili. Aký je váš názor? Ako vnímate túto záruku pre mládež? aký je tam špecifický prístup. A teda pôjdem veľmi rýchlo, pretože mám málo času. Hovorili ste o dôležitosti zamestnanosti, teda vytvárania pracovných miest, ale vôbec ste nehovorili o dobrovoľnej práci. Nemyslíte si, že aj dobrovoľná práca môže byť e, cestou, ako mládež môže zostať aktíva sa na hoci. Samozrejme, ide nám o, predovšetkým o platené pracovné miesta, Ehm, a potom otázka mobility. Všetci vieme, že mobilita pre mládež je kľúčová. Program Erasmus umožňuje študentom ehm, v rozličných univerzitných programoch disponovať takouto mobilitou, ale nie všetci majú k tomu prístup. Pokiaľ ide o mobilitu, to mm, teda bude konkrétnym návrhom, prečo nejdeme smerom k európskemu pasu pre mladých? Existuje európsky pás, ale ten je obmedzený a je drahý. 500 eur na veľmi obmedzené obdobie. Teda mali by sme vytvarovať, vypracovať európsky pás pre mládež a to by sa teda dotýkalo uh, väčšieho rámcu ako len rámec študentov Erasmu. Ďakujem pekne, pán Skuria. Ďakujem, pani predsedníčka. Dúfam, že vaša vôľa s nami spolupracovať e, sa v budúcnosti zopakuje pri príležitostiach, kedy budeme mať možno viac času na výmenu názorov. Som veľmi e, spokojný s vašimi prioritami, s vašou prioritou bojovať proti nezamestnanosti mladých. Toto je naozaj tragédia, ktorá ovplyvňuje um, všetky úrovne života v EÚ. Mám z toho, čo ste povedali, pocit, že sa sústreďujete len na túto vec, ale e, s mládežou sú spojené ďalšie témy. E, je tu občianská spoločnosť, ľudia sa stretávajú, diskutujú a pracujú. E, Hovorili sme o dobrovoľnej práci, o športe. Mládež v, v akcii to bol jeden program, ktorý je teraz súčasňou Erasmus+. A Išlo o program, ktorý sa dotýkal všetkých mladých. Chceli by sme od vás počuť mm, o aspoň zo pár cieľoch. Možno by ste to mohli zapracovať do vašej odpovede. Ďakujem. Pani ministerka, ja som zo Španielska kde máme obrovskú, uh, obrov, veľmi vysokú úroveň nezamestnanosti mladých a to je problém pre nás aj pre Európu. Samozrejme, že je to spôsobené hospodárskou krízou, ale je to spojené aj so systémom vzdelávania, ktorý možno nie je v súlade so súčasnou realitou. Hovorili sme o mladých ľuďoch predtým s vašim predchodcom. Musíme naozaj spolupracovať, aby sme vyriešili otázky profesionálneho vzdelávania stáží v podnikoch, aby sme pre učňovské vzdelávanie vytvorili väčšiu prestíž, ako je to doteraz. To je jeden z dôvodov, prečo máme túto nezamestnanosť v Španielsku. Nemáme pracovnú legislatívu. Máme legislatívu, ktorá penalizuje mladých ľudí. Neviem, či by bolo možné hovoriť o spoločnej pracovnej legislatíve pre celú Európsku úniu, pretože už teraz smerujeme e, k spoločnému zákazu pre, e, základu pre dane. Ďakujem. Hovorí predsednička, kolegovia mm, veľa toho povedali. Myslím, že by sme sa mali sústrediť na všetkých mladých, nielen na nezamestnaných mladých. Tí, ktorí sú nezamestnaní, tak tých riešia všetci. Neviem, ako im to pomôže, ale v každom prípade uh, Mnohí mladí sú zamestnaní a aj tí nezamestnaní potrebujú eh, aj iné veci ako prácu, športové činnosti, eh, záujmy a tak ďalej. Takže sústrete sa na všetkých mladých, nielen na jednu skupinu a nesmieme ich kriminalizovať. Takže toľko z mojej strany. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. členom výboru pre kultúru za komentáre a otázky. Chcela by som reagovať na všetky otázky. Chcela by som predovšetkým povedať pani Nevedelovej, ďakujem za vašu otázku a komentár. Mm, verejný život a mládež, to je dôležitý rozmer pre každú členskú krajinu. Je to priorita prostredie, v ktorom mladí ľudia žijú, schopnosť integrovať sa do spoločnosti, nasledovať dobrý príklad, využívať svoje tvorivé schopnosti. To je dôležité pre každú členskú krajinu, pretože to vytvára pridanú hodnotu a prispieva to k um, ku konkurencieschopnosti členskej krajiny. Týka sa to celej Európskej únie. Keď hovoríme o nezamestnaných ľuďoch, ktorí e, sa nevzdelávajú, ja ich, som ich nechcela nejako napádať. Myslím, nemyslím si, že sú to zločinci, ale situácia niekedy vedie k vytvoreniu takýchto podmienok, keď ľudia nemajú Ehm, tak povediať, čo robiť, tak je tu väčšie riziko, že skončia na tej druhej strane. Preto by sme mali venovať veľa pozornosti nielen zamestnaniu nezamestnaných. Máme asi 14 tzv. E, ľudí núdzi, to sú tí nezamestnaní. A mali by sme sa zamyslieť na ich začlenením do spoločnosti. Chcem reagovať na otázku pána Papa Nikola. On sa pýtal na e, záruku pre e, mládež. E, toto je jedna z našich priorít a my sme radi, že že budeme mať 6 plus 2 miliardy eur. Našou úlohou je diskutovať o týchto témach, budeme o tom hovoriť s ministrami na jeseň, pokúsime sa o výmenu osvedčených postupov v implementácii tejto záruky pre mládež. Každá krajina bude mať akčný plán pre implementáciu záruky pre mládež a počas prvých dvoch rokoch viacročného finančného rámca využijeme alokované prostriedky pre tento projekt. chcela reagovať na otázku pána Benera Petas. Je mi ľúto, ak som zle vyslovila vaše meno. Hovorili ste o veľmi dôležitej téme, ktorou je mobilita mládeže. Mladí ľudia chcú byť aktívni, chcú cestovať, ak cestujú do zahraničia, môžu získať nové schopnosti a vedomosti, nové kompetencie. My sa tejto téme venujeme a veríme, že mobilita mládeže je kľúčová. Otázka pána Skúriu. Hovorili ste o zamestnanosti, sociálnom začlenení a programe Erasmus. Politika mládeže by sa mala vnímať z mm, odlišného uhla, z uhla sociálneho dialogu a mm, zamestnanosti a vzdelávania. Mali by sme mať holistický prístup, keď hovoríme o zamestnanosti, tak tu môžem podotknúť, že záruka pre mládež je pre nás vysoko dôležitá. Chceme dosiahnuť dobrý výsledok. A tiež sme podpísali vyhlásenie Aliancie pre učňovské vzdelávanie z Myslíme si, že spolupráca medzi vedou a e, teda to vedeckou obcov a zamestnávateľmi je, dôležitá, je to dôležitý nástroj v tejto aliancii pre občianske vzdelávanie. Potrebujeme sem zahrnúť sociálnych partnerov, aby sme dosiahli dobrý výsledok a integrovali mladých ľudí do pracovného trhu alebo na pracovný trh. Ďalší rečník sa pýtal na e, medzisektoriálnu spoluprácu. Ja by som chcela povedať, e, že v oblasti politiky mládeže každá členská krajina má svoje vlastné hodnoty. Celkom určite e, spolupracujeme, vymieňame si osvedčené postupy v oblasti mm, napríklad učňovského vzdelávania. Snažíme sa vypracovať programy, ktoré povedú k tomu najlepšiemu možnému výsledku. Spolupráca je dôležitá a určite, keď e, ponuka korešponduje s dopytom, tak toto je najlepší možný výsledok. Preto sa musíme zamyslieť nad vzdelávacím systémom, nad pracovným trhom a ja sa domnievam, že každá členská krajina a EÚ ako celok by mala byť otvorená sociálnym partnerom a toto povedie k dobrému výsledku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ešte by som vám rada povedala, že sme veľmi znepokojení, eh, pokiaľ ide o predložený návrh eh, rozpočtu zo strany komisie, ktorý v porovnaní s tým, čo sme vypracovali na úrovni trialógu, nemá žiadnu kapitolu v tejto oblasti. Mládež, eh, chcem, aby ste to zohľadnili vo svojej agende. Komisia jednoducho predložila ten text, ktorý bol v čase projektu Erasmus for All. To už nie je situácia súčasná E, treba rešpektovať výsledok trialógu a preto vás chcem poprosiť, aby ste sa postarali o to, aby tak, ako bolo prislúbené, aby tam bola vlastná rozpočtová linka 10% pre mládež, rozpočtový riadok. To je dôležité. Komisia sedí tu a počúva, takže ďakujem pekne, pani ministerka. Želáme veľa úspechov aj pri realizovaní nášho programu Erasmus+, pretože myslím, že tam je veľa dobrých momentov, ktoré s vašou pomocou potom je možné ďalej posunúť. Ďakujem pekne, veľa úspechov.

Pán Barakauskas. Mne ostalo naozaj tak veľa na pre, pre, prediskutovanie, pretože rozpočet pre šport je malý, obmedzený, ale sú tam dobré iniciatívy a rada by som vedela, ako sa do nich pustíte. Nech sa páči. Aču, Ačiū, pirmininke, pirmininkė, gerbiami Európa. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, členovia výboru pre kultúru, Pak. Vážení členovia politických frakcií, som veľmi rád, že tu dnes môžem zastupovať litovské predsedníctvo. Chcem poďakovať za príležitosť prezentovať naše priority v oblasti športu na nasledujúcich 6 mesiacov. Toto je úloha, ktorú sme si naplánovali a výzvy, ktorým budeme čeliť. No ja skôr vám chcem poďakovať za obrovskú prácu a spoluprácu do finalizovaní programu Erasmus+. Pani Pák, viem, aký bol váš osobný príspevok, ten bol obrovský a ďakujem vám mene litovského predsedníctva. Poprvýkrát v oblasti športu máme financovanie, finančný balík a to je veľký výsledok vášho výboru. Je to veľmi dôležitý dokument pre šport. Litovské predsedníctvo sa pokusí zabezpečiť, aby tento program bol zahajený v roku 2014. Ako viete, Litva sa stala členom Európskej únie v roku 2004 a teraz poprvýkrát sme pri kormidle Európskej únie. To je obrovská zodpovednosť, je to závažná úloha, venujeme jej veľkú pozornosť a ja viem, že sme pripravení zabezpečiť kontinuitu vo fungovaní Rady ministrov, kontinuitu v krokoch, dobrú mediáciu a predovšetkým zaangažovanosť všetkých aktérov v tomto procese. Toto sú také vedúce princípy počas nášho predsedníctva. Pokúsime sa dosiahnuť aj ten cieľ, že sa vytvorí dôveryhodná, otvorená a funkčná únia. Počas nášho predsedníctva v oblasti športu sa pokúsime spolupracovať, na, nadviazať na programy TRIA. A chceme dosiahnuť ten cieľ, že šport bude prispievať k hospodárskému rastu, Budeme sa sústreďovať na problémy mládeže a nezamestnanosti a tu je úloha športu v sociálnej kohezii závažná, taktiež ide o podporu verejného zdravia. Naše programy majú, náš program má tri hlavné body, ktoré veľmi dobre odzrkadľujú tieto tri ciele. Budeme sa zameriavať na kvalitu, viac ako na kvantitu chceme zladiť naše spoločné záujmy, takže chceme schváliť e, dva dokumenty. A tretí bod sa týka verejných diskusí. Teraz budem hovoriť o všetkých týchto troch veciach. Odporúčanie rady o podpore zdravia prostredníctvom fyzických činností. Toto je dokument, ktorý je zameraný na zlepšenie fyzi- verejného zdravia prostredníctvom fyzických činností. Tento dokument je veľmi dôležitý, pretože identifikuje oblasti, na zabezpečenie e, väčšej miery fyzických činností. Chcem poďakovať vášmu výboru za vaše príspevky a za pozornosť, ktoré venujete tejto téme. Zdravie, Svetová zdravotná organizá... organizácia pre zdravie hovorila, že fyzických činností e, je málo a toto je rizikový faktor, ktorý prispieva k chorobám a umrtnosti. Odhaduje sa, že každý rok prídeme asi o milión ľudí ktorí nemajú dosť fyzickej činnosti. Úroveň fyzickej činnosti Európanov sa znižuje. Podľa barometra asi 60 Európanov sa jednoducho vyhýba fyzickej činnosti. Každá členská krajina samozrejme podporuje fyzickú aktivitu ľudí, ale keď chceme dosiahnuť naozaj snú zmenu, tak musíme už spolupracovať a šíriť osvedčené postupy v členských krajinách. Rada vo svojich záveroch včera vyzvala komisiu, aby predložila návrh odporúčaní. O tomto dokumente budeme diskutovať v septembri na pracovnej skupine rady. Počas nášho predsedníctva sa pokúsime schváliť tento dokument koncom novembra počas E, príslušného samitu pre vzdelávanie kultúru, mládež a šport. Pokúsime sa počas nášho predsedníctva schváliť aj závery rady o príspevku športu k hospodárskej stabilite a rastu, ako aj zachovať sociálne inkluzívne spoločenstva. Máme veľa dôkazov na to, že mm, príspevok športu k celkovému hospodárskom výsledku je veľký. Predbežné výsledky za Litvu budú predložené počas um, formálnych podujatí a myslím si, že ostatné členské krajiny budú nasledovať. Chceme, aby eh, šport prispieval k hospodárskému rastu, aby eh, napomáhal odstraňovať nezamestnanosť, aby posilňoval zmysel pre spoločenstvo, čo je zásadné, ak chceme dosiahnuť stabilitu počas hospodárskej krízy. To je značný príspevok k stratégii EU 2020. Nemôžeme ignorovať problémy nezamestnanosti mladých, tá svoje 20 v Európe, v niektorých krajinách je to asi 50 Mládež je našou budúcnosťou, musíme sa o ňu starať, ak chceme mm, uspieť. Ak nie, tak budeme mať veľa ľudí bez práce, bez e, nejakej zmysluplnej činnosti, čo by mohlo eventuálne viesť k marginalizácii vzniku extrémistických skupín. O tomu sa musíme vyhnúť, vyhnúť sa fragmentácii. Športové činnosti sú príležitosťou pre mladých ľudí, hlavne prostredníctvom dobrovoľnej práce, získať, nadobudnúť schopnosti a vedomosti Ide o tímovú prácu, líderstvo, disciplínu, iniciatívu, tvorivosť, podnikateľský duch a organizačné schopnosti, čo je veľmi dôležité pre trh práce. Šport rieši sociálne problémy a aj malé investície do športových centier napríklad môžu prinášať výborné výsledky a prispievať k silnejšej a bezpečnejšej spoločnosti a k vytvoreniu silnejšej Európy. Ešte ďalšia téma diskusie počas rady sú princípy dobrej správy e, veci verejných e, a oblasti športu. Máme tu rozličné športové združenia, ktoré sú dôležité, ak chceme dosiahnuť integritu vo športe. Dobrá správa športu je podmienkou pre dobré fungovanie športových združení ktoré sú založené na dobrých riadiacich postupoch, napríklad e, manažerských schopnostiach, finančnej transparentnosti a zodpovednosti, pretože jedine vtedy môžu fungovať nezávisle bez akékoľvek verejnej podpory, e, kontroly. Samozrejme, že sa chceme sústrediť aj na antidopingové opatrenia. Boj proti dopingu tu vždy bol, vždy je relevantný. Preto v Európe musíme zabezpečiť, aby Európska únia hovorila jedným hlasom, aby vyjadrila svoje stanovisko a snažila sa vyriešiť tento problém vo svete mm, antidopingových organizácií. Pokúsime sa skoordinovať stanoviska členských krajín v rámci VADA. To je Svetová antidopingová organizácia. Budeme venovať veľkú pozornosť etickému kódexu, revízii tohto kódexu. Budeme mať spoločné stanovisko na antidopingovej konferencii tento rok v novembri v Johannesburgu. Chceme tiež vyriešiť problémy spojené s manipuláciou e, športových súťaží. Okrem dopingu toto je veľká hrozba pre integritu a postavenie športu, preto sme aktívni na rozličných medzinárodných fórach a tiež vo vypracovaní dohovorov Rady Európy proti manipulácii so športovými podujatiami počas írskeho predsedníctva sa finalizoval mandát Európskej komisie pre rokovanie z Radou Európy. Pokúsime sa to finalizovať, tento mandát. Čiže chceme zabezpečiť výmenu osvedčených postupov, a teraz k stretnutiam Rady pre šport. Ďalšie sa uskutoční 26. novembra v Bruseli, avšak ešte predtým, 1. oktobra, bude neformálne stretnutie ministrov, kde sa budeme sústrediť na príspevok veľkých športových podujatí k nášmu hospodárstvu. A ja pozývam vás všetkých na toto podujatie. Ešte by som chcel povedať, že pred tým, pred tým neformálnym stretnutím 30. septembra Európska komisia zorganizuje športové fórum. Je to veľmi dôležitá udalosť, ktorá sa uskutoční vo Vilniuse. Naše predsedníctvo sa skončí stretnutím um, vysokých predstaviteľov športových organizácií, to je 2. 3. decembra eh, v Kaunase. Budeme hovoriť o našich ďalších plánoch pre šport vážení poslanci, vážení členovia výboru. Výbor pre kultúru mm, je výborov, mm, ktorý pracuje v mnohých iných oblastiach, ako je šport, ale my dúfame, že budeme úzko spolupracovať vo vytváraní silných základov pre šport a očakávame, že prídete do Vilniusu že navštívite mm, našu krajinu počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Dúfame, že úspešnou spoluprácou sa nám podarí dosiahnuť ciele nášho predsedníctva. Dúfam, že naše predsedníctvo bude úspešné a prospešné pre všetkých v Európskej únie. Počítam s, vašom podpor- s vašou podporou, pretože som videl pri- dobré príklady tejto spolupráce vo svete. Ďakujem. Ďakujem pekne. Santiago Fisas, nech sa páči. Muchas gracias, señor ministro. Me alegro que un Ďakujem, pán minister. Som veľmi rád, že je tu zastúpené tak dôležité ministerstvo a že ste tu vy osobne a že sa zaoberáte problematikou športu. Myslím, že to je také dobré znamenie pre litovské predsedníctvo. Zmienili ste celý rad dôležitých otázkov, otázok týkajúcich sa významu športu, či už pre hospodárstvo, alebo pre mladých ľudí. A to všetko sú naozaj dôležité body. My sa veľmi intenzívne v rámci tohoto výboru športu venujeme, pretože od prijatia Lisabonskej smluvy prvýkrát, ako iste viete, má Európsky parlament aj Európska komisia slovo v oblasti športu. Takže sme radi, že sa tomu venujete aj vy. Šport má v sebe celý rad tém, ale chcel by som vás požiadať o podporu, aby tie štruktúrálne fondy, ktoré sú nám k dispozícii, boli špecificky venované na šport. Keby ste naliehali na komisiu, aby nám to dovolila. Je to veľa peňazí a bolo by užitočné ich venovať na šport. Máme v rámci nášho rozpočtu nejaké prostriedky, ale nie je ich dosť a zo štruktúrálnych fondov by sme mohli získať veľa. Ďalej ide o iniciatívu e, Veľký týždeň športu v Európe, kde sa majú v apríli zhromaždiť všetci kľúcoví hráči, tak aby v roku 2015 sa mohol tento týždeň športu v Európe odohrať. A to je veľmi dôležitý signál pre oblasť športu. A tretia téma, to je posledná, o ktorej sa chcem zmieniť, pretože nemôžeme hovoriť o úplne všetkom. A to je téma podpory atlétov, aby mohli študovať na univerzitách, aby si mohli zaistiť eh, vzdelanie práve tak, ako sa venovať športu. Je to veľmi dôležité, pretože veľa ľudí po tom, čo ukončí športovú kariéru, sa ocitá vo veľmi prekernej situácii. A potom sú to tie nelegálne stávky, ktoré ste, ktoré ste spomenuli. Boli prijaté opatrenia proti dopingu a snaží sa, snažíme sa dospieť k nejakému riešeniu, ale ilegálne stavky v oblasti športu veľmi podkopávajú dôveryhodnosť športu a má to samozrejme dopad aj mimo Európu. Preto potrebujeme skutočne úzko spolupracovať na medzinárodnej úrovni ste minister vnútra, takže veľmi dobre viete, že mafia sa angažuje v tejto, ktorá sa angažuje v tejto oblasti, pochádza z Ázie. A bol by som veľmi rád, keby ste sa aj tejto téme venovali. Som veľmi rád, že ste nám e, láskavo poslali pozvanie na účasť na športové fórum e, vo Vilnice. Takže nech sa páči, pán minister, môžete odpovedať. Pán Fisas, plne súhlasím s myšlienkami. Myslím, že ani nemusím nič dodávať. Správne ste poznamenali, že som ministrom vnútra a práve tak ako v Nemecku aj u nás spadá šport pod ministerstvo vnútra. Je to veľmi dôležitá oblasť. A teraz sa vlastne dotýkam vašej tretej otázky. Keď sa ľudia angažujú v športe, tak potom klesá zločinnosť. A zločinnosť je tiež kompetencie ministra vnútra. Čo sa týka štrukturálnych fondov, veľmi správne ste poznamenali, ja som vám za to vďačný pretože e, mi to pomôže, keď budem rokovať s Európskou komisiou o budúcnosti športu a o možnosti využiť e, štrukturálne fondy. Čo sa týka kariéry športovcov po ukončení športových aktivít, tak ako ja, e, mnohí iní športovci, ja mám problémy s chrbticou, tak aj iní športovci sa naozaj ocitajú v ťažkej situácii Európska komícia aj vy ako členovia kultúrneho výboru venujete veľkú pozornosť tomu, aby sa vytvorili lepšie možnosti pre športovcov po tom, čo ukončia aktívnu kariéru. Chceme zlepšiť život športovcov po ukončení kariéry, pretože to sú ľudia, ktorí dosiahli neuveriteľné výsledky a vlastne k tomu obetovali svoje zdravie. Treba im pomôcť. A to bude jedna z hlavných tém našej konferencii vo Vilniusu. Dúfam, že sa aj budete môcť zúčastniť a že budeme o tom môcť diskutovať aj ďalej. Ja by som chcela doplniť to, čo povedal kolega Fisi. Nejde len o to, keď niekto športoval, že tým utrpelo jeho zdravie, to sa môže stať, ale ide aj o to, že športovci v priebehu svojej športovej kariéry by mali mať možnosť sa vzdelávať, aby potom konec koncov mohli sa venovať štandardnej kariére. A my sa musíme postarať práve o toto. A určite bude aj vo vašich možnostiach to eh, podporiť, lebo je to veľmi, veľmi dôležitá položka v programe tohoto výboru. Ak už nemáme ďalšie otázky, tak dovolte, aby som poďakovala pánu ministrovi, konec koncov všetkým štyrom ministrom, a, alebo trom ministrom a pani ministerke z Litvy. Ďakujem, želám vám úspešných 6 mesiacov, z ktorých myslím, že budete pracovať len 4, ale e, pán Fisa spomenul konferenciu o športe, ja sa zúčastním tej druhej konferencie, takže dúfam, že sa vo Vilniuse uvidíme. Ďakujem vám. So, uh, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Takže sa dostávame k ďalšiemu rokovaciemu bodu. A to sú e, piliaky Európskej únie na roku 2014, čo sa týka financí. Takže teraz odozdávam slovo Mortenovi. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte, aby som najskôr poznamenal niečo k postupu samotnému. Viete, že došlo k dvojmesačnému omeškaniu návrhu rozpočtu Dostali sme ho až 26. júna kvôli rokovaniam s, M- s Medzinárodným finančným fondom. To vytvorilo chaos, by som si dovolil povedať, pretože návrh rozpočtu neodráža skutočnú situáciu. Niektoré veci sa nám podarilo úspešne uzatvoriť, napríklad e, Erasmus+, čo je samozrejme pozitívne, avšak zostávajú ešte otvorené otázky a síce, či by sme mali mať zvláštnu rozpočtovú linku pre mládež a v tomto zmysle by som chcel osloviť aj vás a kolegov. Asi viete, že už sa o tom rokovalo pri e, Erasme+. Ak máme návrh rozpočtu na rok 2014, tak si uvedomujeme, že boli do neho započítané významné škrty, aj marže sú nižšie, než boli v minulom roku. A to vo viacerých výboro- výboroch. Takže ide o to, aby sme usporili, čo sa usporiť dá. Ja sa budem usilovať o to. A myslím, že aj vy, kolegovia, by ste mali sa postarať o to, aby vás bolo počuť vo vašich odborných oblastiach. Rok 2014 je prvý rok pre zavedenie nových generácií programov v oblasti eh, mládeže, občianstva, športu a tak ďalej. A po prvýkrát je dimenzia športu podporená zo strany Európskej únie. Myslím, že to všetci vítame. A samozrejme, že je dôležité zaistiť, aby všetky tieto programy sa rozbehli úspešne. Všetky tieto programy e, Európa pre občanov, Tvorivá Európa, Erasmus+, Plus, majú oveľa nižší rozpočet než sa predpokladalo e, v roku 2013 pre e, predchádzajúce programy. Môže sa stať, že sa budeme v budúcnosti potácať nad priepasťou a to bude mať vplyv na tie programy samotné, pretože sa nejakým spôsobom pripravujú a keď potom až v budúcich rokoch sa ukáže, ako to nakoniec dopadne, tak nás to vystavuje takej prekrnej situácii. Parlament no, kládol dôraz na front loading. To znamená, že 150 miliónov sa predsunie na rok 2015 na Erasmus+. A sú obmedzené možnosti, ako ešte zvýšiť nejaké rozpočty. Pod kapitolou 3 máme veľmi prísny rozpočet 39,5 milióna eur. A to je pričom v roku 2013 sme mali maržu pod kapitolou 3b. Vravím si, ako to, že sme túto čiasku dostali len pred dvoma dňami, pričom v prvom e, návrhu to bolo 61. To znamená, že sme prišli o 22 miliónov bez toho, aby nám to niekto vysvetlil. Takže som získal vysvetlenie. Zdá sa, že platíme za rozšírenie Európskej únie a za to, že sa bude rozširovať Schengen. Jednoducho nám odňali peniaze z marží. To znamená, že by sme k tomu mali tiež zaujať nejaké stanovisko. O tom som ešte nikdy nepočul, že by sa takéto niečo stalo a zdá sa, že ľudia, ktorí pripravujú rozpočty, si myslia, že sú pán Božko sám. Podľa mňa je to alarmujúce. Pretože je to síce niekoľko miliónov, ale sú dôležité. A neviem, prečo by sme mali takto osekávať marže, aby sme získali prostriedky. Myslím, že tých 80 miliónov, ktoré používajú na Schengen a zavedenie Schengenu, e, by sa mali získať niekde inde. To je teda môj osobný názor. Tieto programy sú blízke občanom a vieme, že budeme mať v roku 2014 voľby, takže sa musíme snažiť pokrývať tie miesta, kde nemáme dosť prostriedkov a aj mali množstvo peňazí, v tom môže zohrať dôležitú úlohu. Stále ešte čakáme na spätnú väzbu od komisie. na niektoré programy a ich prípravu, musíme si urobiť jasný obrázok o tom, aké percentá marží máme skutočne k dispozícii, lebo to, ako som už povedal, je príliš, je príliš predčasne uvažovať o ďalším, ďalších projektoch, pretože nemôžeme kvalifikovane o týchto projektoch v tejto chvíli diskutovať. Dúfam, že budeme toho vedieť o niečo viac po prestávke letnej a 5. septembra e, sa na našej ďalšej skôzi k tomu vrátim. To je všetko z mojej strany v tejto chvíli. Myslím, že to je to, čo sa k tomu dá v tejto chvíli povedať. Ďakujem. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Najskôr by som ešte chcela jednu inú vec e, načrtnúť. Máme istú sumu pre Erasmus+, ktorá bola prislúbená. 40, menej, ako to bolo v posledných rokoch. V rámci rokovania o rozpočte a pokiaľ ide o MFR, no teda MFF tú tému, tak Alex Lamasur, predseda výboru, mi povedal, že z tej flexibilnej marže ešte chce, môže získať 150 miliónov viac pre Erasmus+. To nám spôsobuje radosť. To je jedna vec. Možno Morten k tomu môže ešte niečo povedať. Po druhé, je nám jasné, že niektoré z tých vecí, ktoré by mali byť spustené v Erasmus+, plus, e, nebudú e, v prvom roku ešte potrebné. Predpokladám, že tá loan facility v roku 2014 ešte nebude potrebná. To znamená, to, čo tento rok je plánované na tú loan facility, tak to musia byť prostriedky, ktoré sú použiteľné na iné účely. E, nepotrebujeme na to navyšovať rozpočet. Aj to si treba ujasniť ešte raz. Po druhé, a to som už povedala predtým, myslím, že Morten tu ešte vtedy nebol, rozpočet, ktorý bol predložený komisiou, vychádza z toho, čo komisia no, spravila, e, keď došlo k vytvoreniu Erasmus for All. Faktom ale je, že Erasmus Plus sme ešte jednoducho neschválili. Sme teda v situácii medzi jedným programom, ktorý ešte neexistuje, ktorý už neexistuje a druhý, ktorý ešte neexistuje. Nemôžem ale dovoliť, aby vediac, teda ako sa skončil ten trialog, aby sme nejakým spôsobom to nezohľadňovali pri vypracovávaní rozpočtu. Oni výslovne povedali, že chceme mať kapitolu mládež, že chceme percentuálnu sázbu, percentuálnu mieru a chceme mať rozpočtový riadok. A to, prosím pekne, musí byť v rámci nového návrhu rozpočtu. To sa musí objaviť, návrh rozpočtu komisie aj keď to nebude fungovať do programu Erasmus for All. Napriek tomu sa to môže objaviť, pretože aj tam bola mládež v tom zakomponovaná, aj tam boli predpokladané prostriedky. Takže neviem teraz, ako tá kvadratúra eh, kruhu sa nejakým spôsobom vyrieši, ale Erasmus for All nie je, to musím konštatovať, Erasmus Plus ešte nie je, ale je isté, eh, že o tom budeme hlasovať. A preto čakám od komisie, že bude toto nejakým spôsobom reflektovať v rozpočte, vediac, ako sa má situácia. Je to určite náročné, ťažké, ale nemôžem to akceptovať. E, Stávame sa nedôveryhodnými a to je naozaj posledné, čo potrebujeme. Pani Kavarieva a potom pani Trypel. E, ďakujem pekne. To, čo si ty povedal na konci, tak to môžem vyslovene podporiť. Aj mne sa, to, mne sa dostalo to posolstvo a ešte raz chcem poprosiť o vysvetlenie v tom rozpočte, ktorý bol doposiaľ predkladaný, sú len tri riadky rozpočtové a síce raz je to na šport, potom je tam Jean Monnet a potom je tam vzdelávanie, e, odborná príprava a mládež. Všetky tri veci zoskupené do jednej. A to by skutku bolo pod rámec toho, čo sme e, v rámci tej mravenčej práce s radou a komisiou vyrokovali v rámci toho trialógu. A to jednoducho nemôže byť, aby sme takýmto spôsobom, tak povediac, e, tie výsledky trialógu a vyrokovaní z trialógu takýmto spôsobom e, teraz zničili tie výsledky a že zrazu tam bude niečo iné. Musím povedať, že nám vždy išlo o tú jednoznačnosť, jasnosť a o to, aby sme oddelovali tie jednotlivé programové časti a to stanovanie tých cieľov. Keď teraz e, formou rozpočtu znova zoskupíme všetko dohromady, tak vlastne dosahujeme opak toho, čo sme e, dosiahli pri rokovaniach v rámci triológu a to znamená jasné oddelenie. Tu sa opäť veci zoskupujú a to nevedie potom k tomu, že my v konečnom dôsledku ako parlament, ako orgán pre rozpočet budeme mať úplne jednoznačne e, jasné v tom, koľko sa bude vynakladať na jednotlivé oblasti, či tá percentuálna miera, na ktorej sa dohodneme, či tá pôjde do tých oblastí, na ktorú bola zamýšľaná. To je pomerne nepríjemné a nemôžeme to takto akceptovať. A chcem ešte poprosiť Mortena, ako vôbec technicky to budeme zvládať, Máme e, letnú pauzu teraz, e, potom e, na odchádzajúci týždeň je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a potom tesne po letných prázdninách budeme musieť hlasovať. To znamená, pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy, hlavne pokiaľ ide o Erasmus+, plus, máme čo spraviť na to, aby sme, čo musíme spraviť na to, aby sme veci nepokazili, aby sme potom nepovedali následne, že ale parlament sa nebránil Myslím, že musíme jasne stanoviť, ako, ako to je a či je tu nevyhnutnosť konať z našej strany. A potom ešte musím pripustiť, že nie celkom som pochopila, e, pokiaľ ide o ten frontloading a backloading, e, tu mi napadá, že pokiaľ ide o loan facility, tak naozaj e, v 2014 nepotrebujeme peniaze a to môžeme odsunúť. Potom je len otázka, či tieto prostriedky budú použité na niečo úplne iné, to je e, to, čo som nejakým spôsobom teraz z toho vydedukovala. Erasmus Plus a Horizon, e, dáme prostriedky z týchto dvoch, dáme to do backloading a potom Galileo a z týchto podobných vecí dáme niečo do frontloadingu, kde je otázka, že či uvidíme tie peniaze, ktoré boli presunuté dozadu, ktoré boli backloadované, či ich znova uvidíme. Aj to je napínavá otázka podľa mňa, ktorú treba zodpovedať aby sme sa nevzdali časti rozpočtového prostried, rozpočtových prostriedkov, ktoré potom no, neuvidíme, neuvidíme v 2014, 15 následne, to nie je možné. A to hádam nie ani to, čo je myslené pod pojmom backloading a frontloading, ale možno máte nejaké poznatky, ktoré nám eh, by mohli ozremiť tú situáciu Helga alebo Morten. Vy to máte viac verku. Helga Trippel. Začnem všeobecnou pripomienkou, prečo moja skupina e, ten MFF, už finančný rámec, e, e, v rámci toho vyhlásenia, ktoré bolo v Štrasburgu, prečo sme nepodporili MFF. Pretože mnohé z tých problémov, aj pokiaľ ide o výšku platieb pre tie programy, tie sme videli a jednoducho ten MFF má taký účinok, že tie nárasty a možnosti na výrokovanie neexistujú, tak ako sme si to slubovali ako finančný výbor eh, v rámci rokovania o tomto rámci. A teraz eh, k tým, pridám k tým pripomienkam, ktoré zazneli. 43% viac pre Erasmus+, plus. keď to meriame v porovnaní s tým, čo sme mali eh, v rámci tohto funkčného obdobia alebo finančného obdobia, tak to treba povedať. To je pravda, ale k tomu treba ešte doplniť, že to nie je tak veľa, ako komisia my sme chceli. My sme 57, hovoríme 57. Z dobrých dôvodov a to chcem ešte raz dôrazniť, pretože sme si istí, že to je jeden z podstatných eh, príspevkov pre kvalifikáciu mladých, zvyšenie kvalifikácie a pre eh, boj proti nezamestnanosti mladých. A teraz eh, na základe rozhodnutia väčšiny nenastalo niečo takéto. 140 miliónov z flexibility, o ktorej hovoril pán Lamasur, tie sú podľa mňa úplne nezabezpečené, nezaistené, pretože keď Eh, chceme mobilizovať nástroj eh, flexibility, ktoré to je 471 miliónov ročne, tak to treba z radou vyrokovať. A potom je tu tá istá otázka, či rada na to pristúpi a či sa nám to podarí dosiahnuť. Čiže nie je to nič zaistené. Je to ten istý spor, ktorý sme absolvovali prednedávnom s viacročným finančným rámcom a to sa znova spustí, pokiaľ ide o tie ročné rozpočty teraz otázka, ako sa správa alebo chová vlastne ten viacročný finančný rámec a ten e, ešte neschválený finančný program. Mňa pomerne dráždi, že komisia tie veci, ktoré sme my e, politicky už vyrokovali v rámci trialógu, nereflektuje. Z môjho pohľadu je to nehorázne, nehoráznosť, e, že všetko to, čo bolo dohodnuté v rámci tých tvrdých rokovaní, vrátanie tých ťažiskových bodov v jednotlivých programoch, šport, vzdelávanie, odborná príprava, mládež, to treba zohľadniť, ale z ich záujmov kvôli ich záujmu, pretože komisie chcú si zachovať tú pružnosť, nechcú to jasne rozdeliť, takže pristúpia k tej eliminácii. Myslím, že musíme predložiť pozmeňujúce návrhy a musíme požadovať, aby tieto jednotlivé rozpočtové položky sa tam vrátili. Morten sa k tomu o chvíľu vyjadri, ale podľa mňa by to bolo vhodné. Teraz druhá pripomienka, pokiaľ ide o frontloading a backloading vo všeobecnosti je to tak, že keď tie peniaze dáte dopredu vo forme frontloadingu, že ich predradíte, tak treba vychádzať z toho, že niekde sa udeje backloading alebo to posunutie prostriedkov. Čiže v iných oblastiach to bude vzaté. A rozhodujúca otázka je, že v ktorých oblastiach príde k takémuto odňatiu prostriedkov. Preto tu vzniká otázka toho, čo sa bojí práve Petra, čo vyjadrila. A dnes ráno sme to počuli, že v skutku komisia eh, chce realizovať eh, frontloading pre ITA a Galileo a pre ďalšie významné infraštruktúrne projekty a nie tak ani pre Horizon 2020, Cosma a Erasmus, ako to bolo prislúbené, čo podľa nás je úplne nesprávne nastavenie ťažisk a je to úplne iné, ako chcel parlament, e, pričom osobitný dôraz bol na horizonte 2020 inovačné financovanie a viac peňazí pre vzdelávanie. Aj tam si myslím, že budeme musieť ešte veľmi investovať aby e, ten deklarovaný cieľ tohto výboru, ale zároveň aj cieľ e, posledného uznesenia z marca, aby došlo k e, naozaj posilneniu týchto oblastí, aby sme na tom trvali. A potom ešte jedna pripomienka k programu Europe for Citizens. Už sme v krátkosti sa toho dotkli spolu s litovskými ministrami. Aj to je podľa mňa polutovania hodné. Je to úplne nesprávne nastavenie ťažísk, pokiaľ ide o 23% krátenie tohto programu. To z môjho pohľadu znamená, že aj v rámci rokovaní na rozpočtovom výbore my sme práve tí, ktorí budú e, musieť smerovať tie pozmeňujúce návrhy na e, výbor pre rozpočet. Budeme musieť naozaj klásť veľký záujem na tom, aby nástroj flexibility bol mobilizovaný a aby e, sme dokázali zabezpečiť, že tá flexibilita bude v tomto nástroji zachovaná. Každopádne pre Europe for Citizens sa musíme o to pokúsiť, pre Creative Europe sa musíme o to pokúsiť, aby sme my ako výbor pre kultúru dali do toho procesu svoj vstup. Ďakujem pekne. Ja ešte niečo pripoznám k tomu, čo tu zaznelo. Áno, e, Vedela som, že ste všetci z toho boli vystrašení, čo sa týka vlastnej kapitoly o mládeži. K tomu znesieme pripomienku. Vidím analogiu medzi tým, čo sme vyrokovali, aby sa to odrazilo aj v tom rozpočte. Ja osobne nie som, eh, v, nepracujem v oblasti rozpočtu a musíme si to rozmysliť. Dáme si tam všetci naše mená spoločne, musíme si to ešte pripraviť, aby to nemusel robiť každý z vás zvlášť. Len chcem povedať, že už je niečo pripravené, ale ja som to zatiaľ pripravovala pre e, mládež, pretože to je vylúčené, aby to tam nebolo. Takže prosím, pán Belet. Ďakujem. Doris? Ďakujem, len chcem potvrdiť, že ohľadom mládeže vás Podporujeme vo vašich iniciatívach, aby tu bola, bol oddelený rozpočtový riadok. Chápem to tak, že takáto je všeobecná obava v tomto výbore. Dovolte mi pripomenúť ešte tú skutočnosť, že sme dali spravodajcovi mandát, aby hovoril o našom rozpočte v rade. My mu dôverujeme a dávame mu biankošek. Pokiaľ ide o rozpočtové riadky, tak súhlasíme s tým, čo povedala pani Trupel. V súčasnej forme odzrkadľuje programy, tak ako boli navrhnuté komisiou. Čo nám chýba, je dohoda na znení e, medzi radou a parlamentom. Tešíme sa na reakciu komisie, ako to bude prispôsobené a ako dohoda medzi radou a parlamentom bude zapracovaná do tohto znenia špecifickejšie na mm, pilotné projek- o pilotných projektov a prípravných projektov. Musíme počkať na komisiu, ale pani predsednička, dovolte dva dodatočné body e, k tejto špecifickej otázke. Niektoré z navrhovaných projektov možno spadajú pod skupinu nových projektov, napríklad šport a tak ďalej. Musíme o tom ešte hovoriť s komisiou. Tam by sme mohli znížiť alebo zmierniť rozpočtové problémy e, v pilotných projektoch a prípravných projektoch. Máme viac ako 20 e, navrhnutých projektov a rozpočet na to nie je, takže niektoré z týchto Niektoré by sme mohli zaintegrovať do tých nových programov a, po, a potom po druhé musíme vyčleniť určitý manevrovací priestor aj na mm, špeciálne výročné podujatia, minimálne dve z týchto odujatí sa navrhnú Európsky univerzitný šampionát, to je prvé podujatie, a potom špeciálna olimpiáda tak ako to bolo v posledných rokoch. Musíme teda brať do úvahy určitú rozpočtovú rezervu aj na tieto špeciálne výročné podujatia. Ďakujem. Ďakujem. Čo sa týka tých jednotlivých zvláštnych podujatí, musíme o tom hovoriť od, až v septembri, musíme vedieť, čo na to povie komisia. Všetky e, ktoré, pripomienky E, som stiahla, pretože som ich videla v tom Erasme+. A musíme prísť návrhmi na to, čo by sa dalo podniknúť podľa toho, ako to bude vyzerať v septembri. Možno, že bude treba trošku znížiť niektoré nápia predstavy. Tí, e, ktorí pracujú v rozpočte, by si mali uvedomiť, e, že nevaria tú polievočku len sami pre seba a my budeme musieť potom ešte presnejšie si to stanoviť v septembri. Než odídeme na obed, musíme si odsúhlasiť e, horizontálny mandát pre spravodajcu. Má tento mandát e, kolega na september, kolega Lokegaard je to tak, ďakujem. Takže aspoň to sa ešte podarilo. A teraz by som rada vyzvala komisiu. Tamto sedia tak ďaleko od nás. Nech sa vám páči. A ešte chcel povedať kolega. Vypočujeme si najskôr komisiu, čo poviete. Takže nech sa páči komisia. Ďakujem, pani predsednička. Ako viete, zmluva žiada, aby bol rozpočet pripravný k 1.7. Nám sa to podarilo 26. A ešte stále nebol e, uzavtvorený e, právny rámec. Bude treba úpravy na rozpočet e, pre rok 2014 a to zvlášť, čo sa týka nariadení e, pre Európa pre občanov a Erasmus Plus budeme hľadať spôsob, ako najlepšie spolupracovať. Na základe toho máme v úmysle e, vyzvať e, pre predložen- na predloženie návrhov v novembri. Dovolte, aby som ešte zdôraznil niektoré zmeny a výzvy, ktoré s tým súvisia. Ako pán Lokigard povedal, a to je dobrá správa, na poslednom zasadnutí týkajúci sa e, e, viacročného finančného rámca bolo na rok 2014 a 2015 venovaných 150 miliónov. My navrhujeme, aby 60 miliónov išlo na rok 2014 a 90 na rok 2015. Čo sa týka návrhu rozpočtu na rok 2014, e, návrhu rozpočtu, už nebude znižovaný rozpočet oproti roku 2013, naopak vstúpnu o 4 V rámci týchto rozpočtov budeme potrebovať na menej 30 miliónov eur, aby sme e, rozbehli pôžičky pre študentov v roku 2014. Nemáme žiadny frontloading pre program e, e, Tvorivej Európy a preto musíme posunúť rozbehnutie e, záruky pre tieto odvetvia na rok 2016, aby sme mohli udržať oblasť e, médií e, na súčasnej úrovni. Veľmi nás trápi otázka pladieb. Viacročný rámec má veľmi nízko stanovené limity a bohužiaľ toto platí aj pre oblasť vzdelávania. Komisia v podstate e, pričlenila prostriedky s prakticky žiadnou maržou. A to sa týka všetkých okruhov rozpočtu. Erasmus Plus celkové platby boli obmedzené na 930 miliónov eur to korešponduje s predfinančnou hodnotou 64 záväzkov. A naše výpočty hovoria, že sa nám minú prostriedky na platby pravdepodobne v septembri roku 2014 vrátane decentralizovaných e, projektov, ktoré sú implementované národnými agentúrami. To znamená, že je tu vysoké riziko, že nešťastná situácia z roku 2012 sa znovu zopakuje. O rok budeme potrebovať všetky e, naše spoločné schopnosti, aby sme našli prostriedkov, aby sme zaplatili záväzky za nové programy. Pokiaľ ide o otázky e, toho, či by tu malo byť špeciálny rozpočtový riadok na mládež v rámci Erasmus+, mi dovolte mi pokúsiť sa objasniť situáciu z nášho pohľadu. E, politická dohoda dosiahnutia Európskym parlamentom a radou e, o Erasmus Plus e, pokrýva aj separátnu kapitolu o mládeže s rozpočtom, ktorý sa rovná 10 programu. Skutočnosť, že máme obmedzený rozpočet pre mládež, ale nemusí byť odzrkadlená špeciálnym rozpočtovým riadkom. Uh, Ide o to, že keď budeme mať špeciálny rozpočtový riadok, to nebude mať vôbec žiadny dopad na úroveň fi- alokovaných financií pre sektor mládeže. Právny základ je úplne jasný a komisia bude samozrejme re- rešpektovať 10-percentné alokácie pre mládež. Z administratívneho hľadiska oddelený rozpočtový riadok pre mládež by bol um, komplikovaný, pokiaľ ide o riadenie programu. Bolo by to príliš ťažkopadné hlavne pre národné agentúry. Národné agentúry dostanú prostriedky z troch rozličných eh, zložiek rozpočtu. Prvé ide, poprvé ide o decentralizovanú časť rozpočtu na vzdelávanie, po druhé decentralizovaná časť rozpočtu pre mládež a po tretie Ehm, granty pre národné agentúry. Keď sa tieto rozličné prvky rozdelia, tak národné agentúry ehm, ak by to mali rozdielovať, bolo by to veľmi ťažkopádne a namáhavé. Oni dostanú transfery z troch rozličných rozpočtových riadkov a to bude naozaj komplikované a dovolte mi povedať aj nákladné na riadenie týchto záväzkov, platieb. Uh, a tak ďalej. Takže z úplne pragmatického hľadiska komisia silne preferuje jeden rozpočtový riadok, ktorý by pokrýval všetky decentralizované prvky programu Erasmus+. Mimochodom, toto je spôsob, ako, akým sa ošetril program celoživotného vzdelávania. Jedna rozpočtová linka je takto využitá. Ešte raz zdôrazňujem, že to nebude mať žiadny dopad žiadny dopad na úroveň alokovaných financií pre sektor mládeže. A na záver niekoľko slov k pilotným programom a prípravným programom. A v tejto oblasti komisia si vždy cení myšlienky Európskeho parlamentu ako napríklad tie, ktoré viedli k európskym programom v minulosti a nepochybne to tak bude aj v budúcnosti. Napríklad športové projekty, to je dôležitý príspevok do programu Erasmus+, a takisto znalostné aliancie boli toho súčasťou. Nič menej e, pred zavedením Erasmus Plus a Kreatívna Európa musíme položiť otázku, či návrh pilotných projektov a prípravných projektov, ktorý máme teraz na stole, by sa dal financovať prostredníctvom týchto nových programov. Ak bude odpoveď pozitívna, tak komisia odporúči parlamentu nefinancovať iniciatívy mimo týchto programov. Napríklad šport bude mať kapitolu v rámci nových programov, to, čo by znamenalo, že sa nebude pokračovať s prípravnými projektami, ako to bolo v minulých rokoch. E, e, podrobný návrh dostanete v následujúcich dňoch. Ďakujem, pani predsednička. Also ich verstehe gar nichts smia. Už vôbec ničomu nerozumiem. Ako je možné, že od roku 2014 nebudeme mať plnú, plný prístup k MFF. Čo teraz, páni sa dohodli na nejakej sume, alebo sa nedohodli? Potom, na rok 2014, e, tam musí, e, musia byť tie prostriedky. Nie je možné, aby sme znova museli mať dlhy a potom znova povedať, Erasmus nie je istý. To už nechcem počuť. Tu sa blamujeme. Neuveriteľne. To nie je možné. Nech pochopím, keď niečo vyrokujeme a ide o x miliárd a potom na konci povieme, ale nemáme žiadne peniaze. Je to nejak nenormálne. Buď som natvrdla a nerozumiem tomu, alebo potom tí, ktorí to spravili, sú natvrdli a skôr sa mi to javí ako tá verzia. Poprvé. E, po druhé, môžete mi e, vysvetliť, prečo je to, samozrejme to vysvetlenie je veľmi ťažkopádne, tak ako to vy e, riešite, to je na vás, to je vaša vec. Prečo napriek tomu nemôžete tam napísať alebo dostať jednu viditeľnú rozpočtovú položku pre mládež. Môžete to predsa riešiť tak isto, ako to robíte teraz, bez toho, aby ste to tam napísali, lebo tých 10% niekde je predsa. Ja tomu nerozumiem. Ja myslím, že vy sa sami podkynete, sami si kladete tie polena. Keby ste to troška jednoduchšie spravili, troška pragmatickejšie, nekomplikujte všetko tak strašne. Nemôžeme e, povedať mládeži, že nemáte žiadnu rozpočtovú položku. My sme za to bojovali, my sme to požadovali a je to tak jasné aj na úrovni trialógu v rokovaniach. To, čo ste vyspravili, ja to chápem. E, vy ste e, predložili tú vašu úlohu, ktorú ste spravili už predtým a teraz ste tam dali tie nové čísla. A potom Erasmus for All, to ste predložili. Tam nie je napísané Erasmus+. Plus. Vy ste predložili niečo, čo už je minulosťou a to, čo ešte nie je, tak to ste nepomenovali. Mohli ste tam dať Erasmus Plus a v zátvorkách otáznik a potom ste mohli zobrať všetko to, čo bolo vyrokované na úrovni trialógu. Ja si pripadám ako hlúpa. Som na trialógu, krok po kroku to všetko od, odrokujeme a potom to zafajkujem, odfajkujem a potom komisia sa tvári, ako keby sme spolu nesedeli. To nejde. Teraz som si vyliela srdce. Dúfam, že som vás eh, ne, neurazil, ale tak by mi to bolo jedno. Pani Kamerevert, ja môžem to len podporiť. Hlavne, e, keď si vezmeme e, tú argumentáciu a keď ju dokážeme nejakým spôsobom ťažkopádne sledovať a keď ju dovedieme do dôsledkov, tak to znamená, že do budúcnosti nebudeme už žiadne navrhovať rozpočtové čísla, pretože je to niekde odsúhlasené na nejakom papieri, je tam celkový rozpočet a z toho si to komisia potom nejakým spôsobom e, rozmení roz, nadrobné a nie to už je proste uvedené, preto toto sa mi zdá naozaj veľmi zvláštne, chcela som to spomenúť. E, my musíme predkladať, aby to bolo v súlade s tým, čo bolo dohodnuté na trialógu. A keď teraz e, vy, je, nejaký, je tam nejaká rozpočtová položka, ktorá má pokrývať mládež, tak dajte tam tie tri veci, ktoré sa týkajú mládeže. Ja nie som človek, ktorý tvorí rozpočty, ale pri niektorých veciach mám pocit, že v rámci toho rozpočtovania sa robia komplikovanejšie, ako by to bolo nutné. A je to na schvál, aby to bolo zahmlievané, aby to nebolo, aby umyselne to nebolo tak jasné, aby to niekomu nebolo viditeľné. To je naozaj na porazenie a to nám skomplikuje život nebudeme môcť e, zaplatiť študentov v rámci programu Erasmus, pretože v decembri nebudú peniaze. To nie je možné obhájiť nám na vonok. A tieto e, problémy so zviazanými rozpočtovými prostriedkami a s platbami to naozaj nechápeme, keď sme nie súčasťou toho rozpočtu, ale navonok to už nik- pre nikým neobhajíme. E, musím ešte niečo povedať, moja spravopredačka mi to povedala. v rámci programu Lifelong Learning to bola jedna rozpočtová položka, že to tak je. Ale tam bol aj Jean Monnet v rámci toho. A teraz v rámci Erasmus for All vo vašom ponímaní máte to Jean Moneta dodatočne extra. Keď to robíte pre Jean Moneta, tak to jednoducho môžete spraviť aj pre mládež. Je to jednoduché. Nie? Sì, Presidente, siamo tutti un po' stupiti anche... Myslím, že potrebujeme viac informácií. Erasmus, ako komisia správne poznamenala, má prístup ku frontloading. Nie je to tak v prípade tvorivej Európy. A keď sa pozriem na vaše tabulky, naozaj potrebujem ujasnenie. Píše sa tu, že v roku 2014 že tam nie je nič nad tou pôvodne navrhovanou čiastkou, ale dostali sme e, odhad dopadu, ktorý mi dala komisia, ktorá hovorila o naraste o 9% oproti predchádzajúcemu roku, čo síce nie je veľa, ale je to aspoň nejaký signál o tom. A namiesto 120 je tam 200 miliónov. A čo sa týka média, médií a kultúry, tak tiež tam niečo malo byť. Teraz vidím, že to komisia znížila o 11 miliónov, pričom platby majú byť nad hladinou toho, čo sa platilo 2013. Sú to síce technické záležitosti, ale ja tomu nerozumiem. Tiež nechápem, ako záväzky v rámci Erasme, Erasmu v roku 2014 sú menšie, než to bolo v, v ostatných 7 rokoch. Nie, že by sme snáď mali menej peňazí, ale máme menej pocitu politického záväzku voči, toho, no-, voči tomu novému programu. Môže mi to niekto vysvetliť? Helga, nech sa páči. Ešte by som chcela z politických dôvodov podčiarknúť to, po čom e, sme hovorili o tom Erasme. Nech je akokoľvek s tým, čo pravila e, e, komisia o systematičnosti. Je to politická otázka. Ja si myslím, že komisia na to musí nájsť riešenie a na tom trvám. Čo sa týka rozpočtu, viete, že viacročný rámec e, pozostáva zo záväzkov, to je tých 960 miliard, ale výplaty majú byť 908. To znamená, že je tu veľký rozdiel, veľká priepasť medzi tým, čo máme e, na strane záväzkov a čo máme na strane platieb. Ten frontloading pre Erasmus+, o ktorom sme hovorili, ako to spomenul pán Lamasol, tak tam sa tie e, platby nezvýšili. Tie sú len 64%, ale ak máte len 64% na výplatu, tak najneskôr v septembri už tie peniaze nebudú. A ja to hovorím ešte raz. Toto je výsledok rokovania, kde sa prijali tieto e, čísla, pretože sme verili, že viac dosiahnuť nemôžeme. A teraz to takto dopadá. Ak sú tie platby takto obmedzené, tak to budeme pociťovať v rôznych oblastiach. Tá situácia taká je, drasticky povedané. To je na pozadí celého toho konfliktu. Áno, a prečo sme s tým e, nesúhlasili? Pretože sme vedeli, že to takto dopadne. Komisia, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr k tým rozdielom medzi vyčlenenými prostriedkami a platbami v viacročnom finančnom rámci podporujem to, čo povedala pani Trupel. I máme tu veľmi zvláštny systém e, vytvárania rozpočtu. Um, v rámci EÚ iba dva členské štáty majú podobný systém, Francúzsko a Belgicko, takže sa tu, je tu rozdiel medzi vyčlenenými slúbenými prostriedkami a platbami. V komisii jednoducho musíme rešpektovať uh, rozhodnutie rozpočtového orgánu. No a to, čo som povedal v o našom výhľade, že v septembri budúci rok sa nám minú vyčlenené prostriedky pre Erasmus+, tak uh, podľa našich výpočtoch môžeme len dúfať, že niekde inde v európskom rozpočte sa minie viac, ako sa plánovalo a týmto sa pokrie táto medzera. Ale nevieme, či to tak bude. To je čiastočne spojené s otázkou kreatívnej Európy otázka v podstate bola o tom, prečo vyčlenené platobné prostriedky sa zvyšujú, zatiaľ čo záväzky sa znižujú. Musíme naplánovať e, platby v súvislosti s už urobenými záväzkami. Takže kvôli vysokým záväzkom z minulých e, rokov v oblasti kultúry a médií, teraz eh, musíme nájsť prostriedky na vyplatenie týchto záväzkov. A tým je eh, zdôvodnený ten rozdiel. Teraz sa ešte vrátim k tejto ťažkej téme zvláštneho rozpočtového riadku pre mládež. Z politického hľadiska chápeme, čo hovoríte ale z nášho pohľadu sektor mládeže už má tú najlepšiu možnosť záruku, akú len môže dostať a síce jasné ohraničenie rozpočtu v právnom základe je to záväzný právny základ 10%, veľmi jasné. Eh, vyzvali ste nás, aby sme boli pragmatickí a aby sme nekomplikovali veci viac, ako je to nevyhnutné. Mm, úprimne povedané, presne z tohto dôvodu by sme boli radšej, keby tu bol oddelený rozpočtový riadok pre všetky decentralizované projekty, pani predsednička. Porovnali ste eh, Žana Moneta a šport kde sa navrhujú oddelené rozpočtové riadky dôvodov, je technicky žampone a šport sú centralizované projekty. Budú plne implementované tu v Bruseli centrálne. To znamená, že logika za tým je odlišná a bremeno na národných bremeno národných agentúr, to, čo som vysvetlil predtým, sa proste nestane, pretože národné agentúry nebudú do toho zapojené. A z týchto dôvodov si myslíme, že preto, aby sme boli pragmaticky, by sme nemali komplikovať život národným agentúram viac, ako je to nevyhnutné. Ďakujem jetzt benutzen Sie mein Wort pragmatisch nicht im falschen Sinn. Nepoužívajte teraz moje vyjadrenie, moje slovo v pragmaticky nesprávnom e, zmysle. Ja mám na mysli pragmaticky, keď e, sa teda na to pozriem, ako komplikovaný ten celý, celý proces, tie vaše celé procesy sú. Ja som na to apeloval, tam som na pragmatičnosť apelovala, aby ste troška zoštihlili vaše postupy vnútorné a preto si myslím, že tá rozpočtová položka mládež e, nevyhnutne nemusí byť ťažšie vyrokovateľná, ako keby tam nebola žiadna. A preto vás chcem srdečne, e, láskavo teda poprosiť, aby ste sa postarali o to, aby tam bola samostatná rozpočtová položka. E, my to neobhajíme smerom na vono, keď tam nebude žiadna položka. Nejak sa o to pokúste. To nie je moja vec, e, skúste to. E, tlmočte to na pána Korela, s ním som už dlho bola v kontakte, nemyslím si, že si môžeme dovoliť e, tu polaviť. My sme už tak výrazne polavili, naozaj sme v ťažkej situácii. Predstavte si, že na budúci rok sú voľby do parlamentu európske. A predstavte si, keď povieme, že Erasmus nie je zaplatiteľný. Už teraz sa s tým problémom boríme dva roky 23% sme krátili jeden program, potom nemáme žiadny rozpočtový, rozpočtový riadok pre mládež. Erasmus nie je možné zaplatiť, to naozaj sa zosmiešnime. A komisii to tiež nemôže byť jedno, pretože keď nebude žiadna Európska únia, tak potom nebude žiadna Európska komisia. Tiež z tohto pohľadu si myslím, že by sme sa mali e, posnažiť stretnúť sa niekde na polceste. E, budeme ešte prinášať nejaké pozmeňujúce návrhy. Uvidíme, čo sa podarí Eh, analogicky k tomu, čo už bolo dosiahnuté v trialógu a čo teda sa musí analogicky odraziť v rozpočte. Musíme sa teda do toho pustiť, pretože na budúci týždeň je čas na predkladanie, nie je tak? Takže je mi ľúto, pani predsednička, bohužiaľ iné posolstvo nemôžem dať vám na cestu, ale predpokladám, že ste s tým tak či tak počítali. A ešte raz, pán spravodajca, nech sa páči. Thank you, Chair. You... Uh, Ďakujem, pani predsednička. Uh, zobrali ste mi tieto slova, tak povediac, ús. To je veľmi komplikovaná úloha. Zhrnúť túto dnešnú situáciu je to veľmi také, z, um, je tam veľa zmetku, ale na dve veci chcem poukázať. Určite máte pravdu, že potrebujeme zásadné pozmenujúce návrhy tejto oblasti. Toto je spôsob, ako napredovať a to takto chápem. Pokiaľ ide o frontloading, tak ja to chápem tak, že 150 miliónov nie je navyše. Alen Lamasur vyvolal tento dojem, ale nie je to pravda. To sú prostriedky na to, aby tu boli dodatočné záväzky urobené dostatočne skoro a teda platby sa uskutočnia neskôr počas roka. Možno, že sa v tomto milím, ale podľa mňa to treba objasniť. Takže k tomuto potrebujeme viacej informácií. Dúfam, že túto vec vyjasníme čo skoro lebo mne sa zdá, že mm, informácie, ktoré máme, sú veľmi odlišné. A ak dovolíte, tak e, navrhnem, neviem, či to bude možné urobiť pred letnou prestávkou. Potrebujem objasniť frontloading a backloading, aby sme zistili, čo to presne znamená keďže je tam veľký manevrovací priestor a hm, sú tam aj iní aktéry vo viazočnom finančnom rámci. Takže určite sa to dotkne rozpočtových riadkov a technika a politika sú zasa um, v konflikte. Ide teraz o politickú komunikáciu. Dúfam, um, že možno sa na tomto nezhodneme, ale nájdeme nejaké riešenie. To, čo povedal pán Belet k projektom, pilotným projektom, je tam nejaký manevrovací priestor v nových programoch, aby sme to spojili, vytvorili určitý priestor. Mm, myslím si, že toto by mohlo byť riešením na to sa budeme sústrediť v nasledujúcich týždňoch. Takže to je asi všetko. Ako povedala pani Pák, z procedurálneho hľadiska máme asi týždeň na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, takže dbajte na to. Ide o návrh rozpočtu, a teda stanovisko a aj samotný návrh rozpočtu 17. júla na poludne je termín predkladania týchto návrhov. V prípade, že rada zníži čísla v návrhu rozpočtu, tak ja to chápem tak, že teraz váš mandát mám na rokovanie, áno. A potom ešte v prípade, že chcete s pilotnými programami a prípravnými programami začať, tak potrebujeme ich predložiť aj rozpočtovo. Nestačí len povedať komisii, čo chceme. Treba ich predkladať ako pozmenujúce návrhy. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Ešte raz. konferencii predsedov pán Lamasúr hovoril o výsledku viacočného finančného rámca teda rokovaní a povedal, že dostaneme 150 miliónov viac, teda o 1% viac, ako sa plánovalo. Ja teda nie, to som tu nepochopila. Je to pravda alebo nie? Komisia. Hovoríme len o záväzkoch a vyčlenených prostriedkoch. Je to otázka frontloadingu, čo znamená, že tak, ako povedal váš kolega, aj my to chápame tak, že 150 miliónov navyše na rok 2014 a 2015 sa musí odpočítať zo záväzkov členných prostriedkov na nasledujúcich 5 rokov, teda 5 rokov po tomto období. Ide o tie isté programy. Prečo povedal, že je to viacej? Ja som to naozaj nepochopila. Každý mi to vysvetloval. Ale to nie je pravda. Nechápem, ako to môže fungovať. Prostriedky viazané, rozpočtové a teda vlastby neuveriteľné. Ak ich mám, tak môžem minúť. Ak nie, nemám, nemôžem ich minúť. Nemôžem ich dokonca ani slúbiť, to je problém. Robíme to stále, ale teraz sme v situácii, že každý rok sa pýtame, či sú peniaze alebo nie. To je samo o sebe klamstvom. Aha, bože. Dobre, koniec. Dobrú chuť.